Uh, Dobré ráno, kolegovia. Začíname s našimi zasadnutiami. V programe bola zmena na poslednú chvíľu, napríklad misia delegácie do Saudskej Arábie a v Salkán je šéf tejto delegácie a nemôže nás, nám dnes odprednášať svoju správu, preto Budeme mať s ním rozpravu až 26. marca. Richard Howitt, ktorý chcel nám predniesť správu OSN, obchod a ľudské práva, to bol názov jeho prednášky, ktorú chcel urobiť pre nás, tiež zrušil, pretože treba ešte konzultácie s komunitou mimovládok. A prediskutovali sme si návrh ktoré sa, ktorý sa týka mučenia a zlého zaobchádzania. Táto téma bola tiež odložená na nasledujúcu schôdzu, pretože treba, aby sme si prekonzultovali aj tieto veci s mimovládkami a na to potrebujeme primeraný čas. Dúfam teda, že môžeme prijať takto pozmenený program. Vidím, že prikyvujete, takže to je asi v poriadku. A čo sa týka zápisnice, zápisnica z 5. februára, ktorú sme si všetci prečítali podrobne samozrejme. Ak nie sú žiadne namietky, sa týmto považuje za schválenú. Teraz oznámenia predsedajúcej. Dobre správy z Kazachstanu. Prediskutovali sme si to vo výbore pre ľudské práva už niekoľkokrát. Španielský minister zahraničných vecí sa rozhodol zamietnúť žiadosť na vydanie ktorá, ktoré prišlo z Kazachstánu pre pána Muradbeka Ketebájeva. A to je veľmi pozitívna správa, pretože ho odmietli vydať, pretože určite vieme, že v Kazachstane sa mučenie ehm, sa, Kazachstan sa podozrieva, že by sa zle zaobchádzalo s väzňami, takže Španielsko už niekoľkokrát odmietlo vydať väzňov do Kazachstanu. Ďalší kazachský disident, ktorý ehm, je Mukhtar Abliacov, napísal francúzskému ministerstvu zahraničných vecí a odvolal sa proti postupu jeho vydania do Kazachstanu, takže dúfajme, že aj francúzsky zahraničný minister bude pozbodený tým, že španielský zahraničný, minister zahraničných vecí bol dostatočne odvážny, aby sa e, takto rozhodol a rozhodne sa podobne. V Štrasburgu na plenárke sme prijali veľa uznesení k ľudským právam. Komplexná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za, roku 2000, za rok 2014 sa tiež schvaľovala a Európska únijná politika v tejto záležitosti. Takže to bolo veľmi pozitívne. Takzvaná správa Pancieriho a dúfam, že bude možné sa odvolať na prácu výboru DROA aj v tom zmysle, že v uznesení sa hovorí, že Európska únia musí viac chrániť obajcov ľudských práv a vytvoriť internú pracovnú skupinu Európskeho parlamentu. Táto musí viac spolupracovať s občianskou spoločnosťou pri problémoch s aktivistami, ktorí chránia práva detí na celom svete. Mali sme výmenu názorov pred tejto príležitosti so špeciálnym vyslancom pre OSN, ktorý, ktorý tiež má túto tematiku v portfóliu. Ďalej sme mali uznesenie pre lepšie implementáciu usmernení pre interparlamentárne delegácie, ktoré podporujú ľudské práva a demokraciu. A revidovali sme tieto usmernenia. Konferencia predsedov delegácií sa tomu venovala v spolupráci s našim výborom. A potom sme sa rozhodli podporiť toto uznesenie a rozpráva o možnom, možnom prijatí stratégií možné stratégie pre ľudské práva. Je to jeden z nástrojov, ktoré má parlament k dispozícii na podporu ľudských práv, takže nám to ušetrí veľa práce, ak sa pokúšim, pokúsime si to takto naplánovať. Prácu výboru pre ľudské práva vieme, že musíme byť gestorským výborom pri koncipovaní tejto stratégie. Ďalej sme mali uznesenie k vražde ruského vodcu opozície Borisa Nemcova a stave demokracie v Rusku. Odsúdili sme zabitie Borisa Nemcova a ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv v Rusku. Kritizovali sme aj to, že nové e, právne opatrenia, ktoré majú Eh, mať reštriktívny charakter na opozíciu v Rusku. Eh, kritizovali sme ich a kritizovali sme aj eh, ale to, že Alex a Oleg Navalny a Nadia Savčenko boli daní do zadržiavacej väzby. Vyzerá to ako keby nová vojna propagačná propag- bola rozputaná v Rusku proti demokracii. Ďalšie uznesenie sa týkalo Južného Sudánu. Vyjadrili sme naše obavy o situáciu v oblasti bezpečnosti a humanitárnych e, problémov. To môže destabilizovať celú východoafrickú oblasť. A takisto sme sa vyjadrili, že dočasná vláda národnej jednoty by mal plne podporiť vstup humanitárnej pomoci. A takisto sme apelovali na okamžité ukončenie bojov a nastolenie prímeria a bezpečný návrat všetkých detí, ktoré sa stali detskými vojakmi od e, decembra 2013, kedy sa rozbehol vojenský konflikt. Mali sme naliehavé otázky. E, Zabranie pôdy v Tanzánii bola jedna téma. Je tam konflikt, pretože 1500 km štvorcových pôdy Masajov e, v západnom Serengeti sa má predať súkromnej firme, ktorá organizuje safari. Táto firma je zo Spojených arabských emirátov a tento plán znamená, že 40 tisíc Masajov budú vysťahovaných zo svojich, e, zo zeme predkov. Tieto starobilé komunity e, budú svetkami zničenia ich dedín a tradičného spôsobu života a to je pošliapanie ich ľudských práv. Žiadali sme nezávislé vyšetrovanie týchto sporov v Lolionde o pôdu. Ďalšie uznesenie sa týkalo únosov sírčanov štátom ISIS, ktorý sa teraz nazýva Daesh. Ďalší dvaja kolegovia z parlamentu, pán Weinholzer z SAD a Michel Renault, počas tohto týždňa boli v Bejrúte. Stretli sme sa tam s biskupom z Libanonu a so zástupcom sírskej komunity v Iráne. Osobne e, ďakujú z celého srdca parlamentu za toto uznesenie, aj keď situácia v teréne ešte stále je ťažká. Pokúšajú sa sírčanov previesť do Libanonu, ale bolo to veľmi dobre mať takéto uznesenie, aj keď vieme, že to možno nezmení svet, ale pre nich to znamenalo veľmi, veľmi veľa. V tomto uznesení sme takisto zdôraznili, že beztrestnosť je nepripustná, najmä pre páchateľov takýchto hrozných činov a vojnových prečinov proti ľudskosti, zločinov proti ľudskosti. A žiadali sme tých, ktorí sú za to zodpovední, aby boli postavení pre Medzinárodný trestný súd a hlavný prokurátor sa už začal zaujímať o túto tému a možno sa rozhodne vyšetrovať všetkých tých bojovníkov, ktorí odišli a bojovali v štáte ISIS-Daesh. Liga arabských štátov v spolupráci s opatreniami proti terorizmu. Toto bolo memorandum porozumenia na túto tému s Arabskou ligou, Ligou arabských štátov. Povedali sme, že vždy je potrebné dodržiavať justičný dohľad a apelovali sme na Ligu arabských štátov, aby rešpektovali zákaz mučenia, ako to je zakotvené v dohovore OSN proti mučeniu. Zdá sa, že to je dlhý zoznam uznesení k ľudským právam, ale naozaj sme mali toľkoto uznesení. Ďalšie uznesenie bolo k Venezuele, bola tam otvorená rozprava. A my sme apelovali, aby takáto rozpráva sa udiala aj v teréne vo Venezuele medzi opozíciou a vládou. E, apelovali sme na vládu, aby rešpektovala ústavu a všetky medzinárodné dohovory, ku ktorým pristúpila Venezuela. A v tomto uznesení sme apelovali na Európsku úniu a členské štáty, aby neustále pokračovali a pozorovali, čo sa deje v krajine, všetky súdne spory, aby boli pri nich prisediaci a účastní. Zasadnutie Rady pre ľudské práva 2016 je ďalšia téma. Delegácia z nášho výboru pôjde do Ženevy a toto uznesenie bude použité ako základ rozpráv a diskusí s diplomatov v Ženeve. Je mi ľúto, možno by sme to mali vziať na vedomie, že táto, e, toto uznesenie bolo prijaté príliš neskoro a nemohlo byť už zapracované do neho to, čo sa dohodlo v Kohome. Nemohli sme už zmeniť plán. Mali sme to urobiť jednoducho skôr, aby to, čo sa Kohom snažil dosiahnuť, bolo zapracované ako priority do tohto textu. Toľko oznámenia predsedajúcej. Takže teraz viete, v akej oblasti pracujeme. Je to široký záber. Náš výbor je súčasťou výboru pre, náš podvýbor je súčasťou výboru pre e, zahraničnú politiku. Zahraničná politika je orientovaná skôr na vonok, tá sa, to sa zaoberá iný výbor a my sme skôr pridružení, my tu máme odborníkov, diskutujeme o situácii a teraz budeme diskutovať s pani Šilou Kita Rut o Eritreji. Vy ste špeciálnou spravodajkyňou a venujete sa situácii s ľudskými právami v Eritreji. Vy ste takisto členkou vyšetrovacieho výboru, ktorý vyšetruje ľudské práva a ich plnenie v Eritreji a tento výbor bude čoskoro prezentovať písomnú správu, konkrétne v júni 2015 a bude ju prezentovať pred Radou pre ľudské práva. Máte podklady vo svojich materiáloch. Máme tu aj pána Andebran Verde čo Čiho, ale bohužiaľ ešte stále neprišiel. Dúfame, že za 10-15 minút sa dostane z dopravnej zápchy, v ktorej sa teraz nachádza. Tu v Belgicku e, publikoval knihu, e, ktorá sa volá Eritrea na križovatke a osobne si vypočujeme jeho názory, keď príde. Pokúšali sme sa pozvať aj zástupcov z veľvyslanectva Eritreji, na naše rokovanie, ale nikto z tohto veľvyslanectva neodpovedal a nikto nemôže prísť na našu výmenu názorov, ale som si istá, že to, o čom hovoríme, sa dostane na veľvyslanectvo a to je určite aj prípad eritrejského veľvyslanectva. Môžeme si teraz vypočuť o vašich aktivitách, o vašich zisteniach a potom, keď pán Georgios príde dáme mu slovo a ak nie, tak začneme hneď s rozpravou. Nech sa páči, pa, pani Kitarut, máte slovo. Good morning, ladies and gentlemen. Excellent. Dobrý deň, vážení kolegovia. Naozaj ma teší, že tu dnes s vami môžem byť a rozprávať sa o Eritreji. Myslím si totiž, že to je moja povinnosť hovoriť o témach, ktoré súvisia s Eritreou na čo možno najväčšom e, počte fór a preto e, som veľmi rada, že môžem o tom hovoriť aj dnes tu medzi vami. Chcela by som e, trochu uviesť mandát špeciálnu spravodajcu pre Eritreu aký prístup ja som k tomu mandátu vlastne zvolila. Potom sa pozreli na tú e, vyšetrovaciu komisiu, hovorí trochu takisto o e, žiadateľov o azyl, vlastne prečo ľudia utekajú a potom nejaké záverečné poznámky by som mala tiež. Čiže pokiaľ e, súhlasíte, takto by som postupovala. Mandát vznikol v júli 2012 Máme rezolúciu Rady pre ľudské práva 2020 a tento mandát vznikol preto, lebo e, boli poskytované informácie o nedodržiavaní e, ľudských práv zo strany orgánov Eritrej, vládnych štátnych orgánov, či už e, ide o nedodržiavanie politických, e, občianských práv, ekonomických, sociálnych práv a teda vyplýva z toho, že aj veľa ľudí z krajiny uteká. Tak to bolo v tej rezolúcii aj napísané. No problem. Thank you Good morning. See you again. Thank you. So, I continue. Budem teda pokračovať. A približne v tomto istom e, čase Rada pre ľudské práva takisto zvažovala situáciu, pokiaľ ide ľudské práva v Eritreji, e, počas e, sedení zatvorenými dverami, vrátane dôverného postupu a bolo rozhodnuté, že táto situácia sa bude naďalej prehodnocovať a bola žiadosť daná vláde v Eritreji, aby poskytla ďalšie informácie potom počas 21. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2012. A počas e, e, tohto mandátu, alebo teda keď ten mandát bol vytvorený pre špeciálneho spravodajcu, tak e, pred Radou pre ľudské práva tieto dôverné prípady boli potom vlastne zverejnené a boli poskytnuté špeciálnemu spravodajcovi, aby ten ďalej mohol tieto prípady preštudovať. Čiže tomuto som sa ja venovala. Ako si to viete predstaviť, reakcia z Eritreji bola taká, že mandát je politicky motivovaný, že oni nesúhlasia s konkrétnymi mandátmi pre špecifické krajiny a že takéto mandáty už ani nie sú potrebné, pretože máme tu UPR, univerzálnu periodickú revíziu, ktorá e, pravidelne vlastne hodnotí situáciu v oblasti ľudských práv každého e, štátu. Čiže výsledok tohto je, že ja nemám prístup k Eritreji. Potom v rámci toho UPR oni e, vlastne e, to, kona, e, to riešili v rámci druhého kola minulý rok, bolo to 200 odporúčaní. Prvé kolo odporúčaní bolo nedostatočne implementované, takže v prípade druhého kola je tam z môjho pohľadu taká selektívna akceptácia 90 z týchto odporúčaní. Takže áno, UPR je dobrý proces, ale zároveň je istý flexibilný spôsob, ako krajina k tomu môže pristupovať. Keď sa pozrieme na e, výsledky krajiny v prípade prvého a druhého kola, tak e, treba povedať, že pozitívne je, že Eritrea povedala, že vytvorili e, komisiu, ktorá sa bude snažiť pozrieť na implementáciu odporúčaní UPR. Keď tento mandát bol vytvorený, pozeral som sa na to, čo špeciálni spravodajci robia. Takže čo mám presne spraviť, to som sa spýtala. A všimla som si, niečo povedal e, predchádzajúci e, predchádzajúci e, teda a ten povedal, že našou úlohou je konať v mene obeti, že našou úlohou je analyzovať situáciu v oblasti ľudských práv a pripravovať relevantné odporúčania a návrhy na e, dosiahnutie spravodlivosti pre obete, či už e, potenciálne alebo reálne. Takže tento citát sa mi veľmi páčil a môj prístup je tiež k tomu veľmi podobný. Mal som pocit, že mandát dáva potenciál Eritreji angažovaná do snahy zabezpečiť, aby dlhodobé riešenia, ktoré sú s medzinárodným právom a normami v oblasti ľudských práv, boli príjmané. To ja vždy v Eritreji aj hovorím, alebo kolegom z Eritreji. Ale ako som už povedal, mandát bol od začiatku zamietnutý z ich strany, čiže vlastne sme reálne konverzáciu na túto tému ani nemali. Môj e, prístup teda bol taký opatrne optimistický. Snažila som sa, aby ten mandát bol e, silný, pevný a snažila som sa, aby sme riešili naozaj problémy, ktoré existujú v oblasti ľudských práv danej krajine, aby sa mohli de facto vyjadriť e, ľudia, ktorí inak by sa vyjadriť v krajine nemohli. Ja som sa stretla s veľa ľuďmi z Eritrej počas návštev v iných krajinách a naozaj sa s nimi rozprávala. Mandát bude obnovený eh, v roku 2015 a ešte by som sa chcela eh, vyjadriť k tej vyšetrovacej komisii, ktorá bola vytvorená eh, minulý rok a ktorá samozrejme opäť zo strany Eritrej tam bolo zamietnutie a konečná správa bude predložená v júni. Včera bolo také verbálne aktualizovanie situácie na Rade pre ľudské práva. A teraz by sme sa mohli pozrieť na poslednú časť uvedenú na tomto slajde. Predsednička povedala, že by sme si mali, e, pamät, mali by sme pamätať na to, že e, veľký exodus e, občanov Eritreji nie je možné riešiť, pokiaľ sa E, nebudeme venovať situácii v oblasti ľudských práv v krajine. Čiže naozaj centrálny aspekt e, tu majú ľudské práva. To je dôležité. Nejaké konkrétne čísla a štatistiky, nemusím ich e, preberať detálne, máte ich nakoniec k dispozícii, ale keď som bola na valnom zhromaždení OSN minulý rok, tak do pracovali sa k číslu 4000 e, ľudí, ktorí každý mesiac z krajiny odchádzajú, plus minus, niekedy viac, niekedy e, menej, ale toto je také všeobecné číslo, ktoré najvyššie ide skôr smerom hore. Lampedusa a ďalšie tieto nešťastia. E, to všetci dobre poznáme, nemusíme to detálne preberať, ale v každom prípade minimálne treba povedať, že toto je tragická situácia, ktorú treba riešiť. Tu mám citát eh, od jednej osoby, s ktorou som sa stretla. Hovorí následovne, prečo by ste mali zostať v Eritreji, pokiaľ nemáte možnosť pomôcť vašim eh, deťom, vašim rodičom, vašej rodine. Musíte eh, prijímať rozhodnutia a riskovať svoj život, či už na mori alebo na púšti, pretože ste zúfali, pretože v tom prípade ešte máte nejakú nádej. E, pretože keď ste e, v tme, tak aj malé svetielko pre vás predstavuje nádej, čiže je lepšie to riziko postúpiť. Takže toto je e, mm, nejaká citácia toho, čo ľudia my plus minus hovoria na túto tému. Aspoň si viete predstaviť, aká situácia v krajine je. Prečím utekajú? Zoznam veci je dlhý, môžete sa pozrieť na moju správu ale v zásade ide o národnú službu a o nedodržiavanie práv v súvislosti s národnou službou. Teda nejde iba o dĺžku trvania, ale sú tam konkrétne nedodržiania e, práv, vrátanie e, sexuálneho zneužívania žien a tak ďalej. Čiže iba by ste vedeli, že teda ľudia naozaj sú e, zúfali a e, sú ochotní e, vlastne podstúpiť tieto náročné cesty z tohto dôvodu zúfalstva. Viem, že už by som sa mal poponáhľať, takže na záver chcem ešte povedať, že že opäť vyzývam medzinárodné spoločenstvo, najmä Európsku úniu, aby posilnili snahu zabraniť tomu, aby sa opakovala situácia z Lampedusy, aby zabezpečili, že ochrana ľudí, ktorí utekajú z Eritreji, najmä e, pokiaľ ide o e, malé to osoby, ktoré nie sú sprevádzané dospelými ľuďmi a tých je naozaj čoraz viac. Týchto som e, videla naozaj veľmi veľa a pričom treba rešpektovať aj princíp non-refoulement alebo udelovať azyl alebo minimálne dočasné útočisko pre ľudí, ktorí takéto niečo potrebujú. Takisto je veľmi dôležité, aby bilaterálne a iné dojednania medzi Eritreou a tretimi krajinami, ktoré ohrozujú životy ľudí, ktorí sa ochádzajú o azyl, aby teda boli prerušené a takisto mám obavy, že čoraz viac dochádza k obchodovaniu e, s ľuďmi, k pašovaniu ale chcem povedať, že toto sú iba symptómy. Toto pašovanie ľudí to je vlastne iba symptóm e, veľmi špecifických problémov, ktoré by mali byť riešené znútra. Teda aké sú e, problémy v oblasti ľudských práv, ktoré nutia ľudí, aby takýmto spôsobom odchádzali z krajiny. To je z mojej strany všetko, ešte by som samozrejme mohla to povedať oveľa viac a rada sa e, zúčastním aj na diskusii k tejto téme. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. To bolo veľmi e, zaujímavé z vašej strany. A teraz vystupí pán Underbrand Paul The Georgis, bývalý eritrejský veľvyslanec v Belgicku a takisto autor knihy Eritrea na kryžovatke príbeh e, triumfu zrady a nádeje. Takisto máte 10 minút a potom bude diskusia. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem za slovo. Takže predovšetkým sa chcem ospravedlniť, že som prišiel neskoro. Zastihla ma obrovská zápcha na ceste z Waterloo. A GPS-ka mi povedala, že tu budem 8.15, hovoril som si, no to je veľa času ešte do 9. A potom nakoniec som sem prišiel o ešte hodinu neskôr. Takže na úvod chcem poďakovať. E Eh, podvýboru Drua za to, že zorganizoval túto výmenu názorov a že ma pozval. Dnes budeme hovoriť o situácii v súvislosti s udržovaním ľudských práv v Eritreji. Taktiež vás, ridím, eh, vás eh, vidím rád, pani Kitarut. Som rád, že tu vedľa seba sedíme. Keď sa diskutuje o ľudských právach v Eritreji, odkiaľ pochádzam, tak ľudia často len ťažko chcú uveriť, že je tam stále taká hrozná situácia v súvislosti ľudských právach, pretože táto krajina vznikla v podstate z prachu obrovskej vojny, ktorá tam prebehla len pred 25 rokmi. A sú tam naozaj e, takéto, e, naozaj takáto situácia v súvislosti s ľudskými právami je sú tam e, otrasné príbehy, ktoré presahujú hranice uveriteľnosti. A pred toto krajina skutočne veľa obetovala pre prosperitu, pre spravodlivosť, pre e, slobodu a v roku 1989 prišli veľké nádeje na lepší život pre eritrejský ľud A naraz sa z úsvitu e, stal súmrak. A potom prišla hrozná noc. Takto o tom e, veľmi dobre poreferovala aj osobitná vyslankyňa. A naraz tam aj opak toho, v čo sme dúfali. Všetko to je e, veľmi dlhý príbeh, ale ja sa o tom pokúšam rozprávať vo svojej knihe. A tu sa chcem sústreďovať na predovšetkým nedostatok princípu právneho štátu, po druhé e, odopieranie základných slobod, po tretie e, porušovanie ľudských práv a na záver štvrtý bod bude obsahovať určité návrhy ohľadom toho, čo sa dá robiť, aby sa zlepšila situácia v súvislosti s ľudskými právami a celková situácia v Eritreji. Takže poprvé, nedostatok ľudských práv. E, ústava v Eritreji e, vytvára štruktúru, štruktúru Eritrej vytvára, e, hovorí o konkrétnych funkciách a obmedzuje potom právomoci výkonnej, legislatívnej a súdnickej časti, súdnej časti vlády tam základné právy, práva špecifikujú sa občanské povinnosti národa a taktiež sa tam zaručuje zžovanie ľudských práv. Ustanovuje sa zvrchovanosť eritrejského ľudu a taktiež sa tam ustanovujú e, legitimné orgány, e, ktoré potom od dispozície ratifikované dohody. V roku 1997 bola ratifikovaná dohoda, ktorá e, bola v podstate koncom prechodného obdobia a taktiež prechodnej vlády a jej uplatnenie malo znamenať nový demokratický začiatok a mal priniesť e, v podstate e, vykonávanie legitímnej vlády na e, základoch právneho štátu. Ale od roku 2001 bolo rozpustené, bol rozpustený parlament a stále sa zasahuje do súdneho systému. Eritrejská vláda bola redukovaná na jedno predsedníctvo, ktoré v podstate dohliada na hospodársky sociálny život v krajine, má neobmedzené právomoci v rámci štátneho aparátu a vykonáva alebo používa metódy utlaku. Eritrejský národ je vystavený neustálemu porušovaniu ľudských práv a ich slobod, e, pošlapávaniu dôstojnosti a nemajú žiadny e, prostriedok, ako proti tomu bojovať. Hovoril som o základných slobodách. Máme napríklad slobodu vyjadrovania, e, slobodného združovania sa, v Eritreji. Vláda vlastní médiá a kontroluje, o čom hovoria. Čo týka štátneho bezpečnostného aparátu, tak ten šikanuje e, tých, ktorí majú opačný názor než ten oficiálny, e, zatvára ich do väzenia, tresta protesty, je, to tam obrovské represie. A toto spôsobilo, že e, aj vzdelaní ľudia utekajú z Eritreji. Sú tam dlhé rady ľudí, ktorí e, čakajú na pridel potravín, sú tam e, ľudia, ktorí, alebo ženy, ktoré musia nosiť zbráň, aby sa mohli brániť, utekajú do e, susedných krajín a sú tam hnívce e, mŕtvoly mladých mužov a žien, ktoré pa- pašeráci ľudí ponechali svojmu osudu. Možno ste videli e, tie šokujúce snímky na CNN v rámci ich projektu Sloboda. Pripomíme si napríklad tragédiu pri Lampeduse v roku 2009 je tam naozaj brutálna represia, extrémna chudoba, e, demolujú sa e, ľudské príbytky v hlavnom meste a toto ešte zhoršuje situáciu e, eritrejského národa. Toto je realita v Eritreji. Teraz, čo sa týka ľudských práv. Prebieha náhodné zatýkanie ľudí, ľudia sú držaní na samotke, sú mučení, toto všetko narušuje životy ľudí, e, rozdeluje rodiny a pošlapáva spravodlivosť. Nie je tam žiadny formálny proces alebo formálne obvinenie. A pokiaľ je tam nejaké, pokiaľ niekto niečo tvrdí a niekoho z niečoho obviní, tak to je dostatočný dôvod ho zatknúť a často už o tejto obeti e, v podstate už viac nepočujete. Sú jej úplne odopierané základné práva, ako napríklad právo sa brániť, nemá žiadny kontakt s, vonka s okolitným svetom, nemôžu navštevovať rodiny príslušníci alebo priatelia alebo e, organizácie monitorujúce dodržovanie ľudských práv. Taktiež sa pošlapáva princíp prezumcie neviny a e, základný princíp je ten, že tá osoba je obvinená a teda je vinná. Taktiež sa neberie ohľad na fyzické alebo mentálne zdravie. Sú tam tisíce väzňov, medzi nimi sú napríklad novinári, bývali členovia vlády, politickí aktivisti, ale aj bežní občania, ktorí sú držaní napríklad vo väzení už celé roky. A medzinárodné spoločenstvo a Európska únia predovšetkým by mali tlačiť na eritrejskú vládu, a snaží sa ju presvedčiť, aby implementovala ratifikovanú ústavu a nastolila právny štát. Ďalej ukončila okamžite náhodné zatýkanie občanov, mimosúdne vykonávanie rozsudkov, taktiež aby prepustila politických aktivistov, väznených e, občanov, novinárov, aby e, prestali taktiež e, zatýkať mladých ľudí, aby e, riadili verejné financie transparentným spôsobom. Tieto prostriedky boli pridelované príslušným spravodlivým spôsobom podľa medzinárodných štandardov. A čo najdôležitejšie, medzinárodné spoločenstvo, predovšetkým v EÚ, by malo podporiť úsilie eritrejského národa, eritrejskej diaspory na e, ceste k demokracii a e, k nastoleniu demokratickej vlády. Máme tam e, teda situáciu v súvislosti s ľudskými právami, ktorá je hrozná. v tejto kontexte by som vás chcel vyzvať, aby ste budúci piatok 20. marca sa pozreli na verejné čítanie z mojej knihy. Toto je moja kniha. V Eritreji sa ľudia nemôžu voľne združovať, nemôžu sa voľne vyjadrovať. A preto tam nie je možnosť diskutovať o budúcnosti krajiny a hľadom toho, ako by mal vyzerať ten prechodný proces. Nie je tam žiadny inštitucionálny e, mechanizmus, nie je tam žiadny viceprezident, žiadny parlament, takže v podstate by to právne vákuum mohlo byť e, problematické, mohlo by tam dôjsť e, ku krvi preliaťu. A predovšetkým Európsky parlament by teda mal podporiť e, proces demokratizácie v Eritreji. Ďakujem. Ďakujem, pán Veldečarčis, za vaše veľmi presné vyhlásenie a váš popis a hovoríte, že EÚ by mala vyvíjať tlak na eritrejskú vládu. Otázka je ako. A možno nám to lepšie vysvetlí e, Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Máme tu pani Brown a pani Korea, ktoré zastupujú SVČ, prišli medzi nás. E, dobré ráno. Takže preto všetkým chcem poďakovať za prezentáciu pani Ketarut ohľadom situácie v súvislosti s udržovaním ľudských práv v Eritreji a taktiež vám, pán veľvyslanec. My globálne súhlasíme s tým, čo hovoríte. Vieme taktiež, že Eritrea nedávno urobila veľmi malý krok v súvislosti s udržiavaním ľudských práv, veľmi malý, ale možno sa k tomu ešte dnes dostaneme. Čo sa týka našej politiky, E, k Eritre, vo vzťahu k Eritreji. My sme s nimi v kontakte, my podporujeme dialog s touto krajinou, pretože si myslíme, že dialog je najlepším spôsobom, ako doznamenať pokrok v oblasti ľudských práv. Takže áno, vedeme s nimi dialog, sme v kontakte, angažujeme sa tam, ale máme e, postup, kde chceme dodržiavať naše princípy, dodržiavanie ľudských práv. A tu máme dôležitý prvok, to sú podmienky politických väzňov v Eritreji. To chceme riešiť čo najskôr. Naposledy, keď uh, hlavný e, poradca navštívil Brusel. My sme hovorili o tejto otázke politických väzňov. Máme tam politické väzňov, ktorí sú vo väzení od roku 2001. Taktiež pán Isak David zúčastnil tohto stretnutia a taktiež e, e, pán poslanec Elmar Brok prijal tú, túto delegáciu a zdôraznil, že je dôležité eh, prepustiť týchto väzňov, pretože tam sedia vo väzni už od roku 2001 a to už je dlho a veľmi sa tam dodržujú ľudské práva. Ešte stále neprebehol žiadny súdny proces. No to je z mojej strany všetko. My si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme naďalej boli aktívni vo vzťahu k Eritreji, aby sme udržiavali dialog, aby sme tlačili na pokrok, aby sme udržiavali intenzívny kontakt a taktiež sme tam, máme teda vyhradené prostriedky pre Eritreu na zlepšenie života miestnej populácie. A každý rok e, vysoká predstaviteľka alebo teda e, jej e, hovorca vydá vyjadrenie, v ktorom hovorí o, o tom, že treba prepustiť to politických väzňov. Ďakujem. Teraz pán Atak Tusen. Tack så mycket. Eh, alla vi som har arbetat... Takže my, ktorí sa zaoberáme otázkami Eritreji a ľudskými právami, tak my vieme, že tento režim je bezohľadný a brutálny. Eritrejský režim, klame sa tam, tam obrovská miera, miera násilia, oni si sledujú svoje vlastné cieľa takýmto spôsobom. A ja som pracovala v tejto tematike celé roky. Taktiež vo Švedsku sme sa stretli e, s obrovskou skupinou exilových eritrejčanov, ktorí tam už žijú e, veľmi dlho. Mňa zaujíma táto otázka, problematika Eritreji. Ďalej tu mám teda ten problém politických väzňov. A režim je absolútne hluchý k akýmkoľvek iniciatívam, napríklad iniciatíve švedskej vlády alebo Európskej únie. No a ja mám teda otázku. Otázku, ktorá vždy sa znovu objavuje, keď hovoríme s exilovými eritrejčanami. To je dvojpercentné zdanenie. Exiloví eritrejčania musia platiť 2 dane eritrejskej vláde. To je ale veľa peňazí, no a je to otázka, či tieto peniaze by nemohli byť využívané na to, aby bol vyvíjaný tlak na eritrejskú vládu. Možno e, by to mohol byť určitý spôsob. Takže čo si myslíte? Dal by sa takto vyvíjať politický tlak alebo navýšiť politický tlak, aby sme my, členské štáty EÚ, povedali, že takéto zdanenie teraz prestane a že aj OSN by sa zaoberala touto témou. Možno takto by sme mali prostriedok, ako vykonávať tlak na eritrejskú vládu, aby sme dostali väzňov e, z eritrejských väzení. Ďakujem pekne. Tešíme, že sa opäť, alebo to konečne venujeme tejto téme ľudských práv Eritreji. A ďakujem OSN, že nám v tejto téme pomohli, pretože bez tej správy, bez tej vašej správy by sme dnes tú diskusiu nemali. Je to dôležitá vec. A ako už bolo povedané, Eritrea je jedna z našich diktatúr e, na svete, ak to náhodou nie je najhoršia diktatúra na svete. Dám vám dva alebo tri príklady. E, napríklad e, máme viaceré rankingy, v ktorých na poslednom meste Eritrea Máme 6 miliónov obyvateľov, 110 tisíc sú politickí väzni. Podobne ako Turecko, samozrejme netešíme, keď sú v Turecku politicky väzniť, ale číslo je podobné ako v Turecku, ale počet obyvateľov v Eritreji je oveľa nižší, čiže viete si predstaviť to percento. E, absolútna cenzúra médií od roku 2001 vlastne vôbec e, nie je sloboda prejavu v krajine iná ako e, prejav vlády. Máme tam ústavu v krajine, ktorá ale pritom vôbec nefunguje. Národné voľby sú od roku 1993 vlastne posúvame na neskôr. Odtedy od roku 93 vlastne ani neboli e, regulárne voľby e, v krajine. Čiže my e, musíme povedať, že my sme e, tí, ktorí nie sú na úrovni e, toho, čo sa od nás očakáva. V prípade niektorých krajín sme hneď pripravení povedať, čo sa tam deje a aké sú nedodržiavané ľudské práva, ale v prípade Eritreji nehovoríme nič, sme ticho, takže to je naša chyba. A teší ma, že minimálne E, vznikla tento, e, tá, táto, táto aktivita alebo iniciatíva. V roku 2011 bola jedna, jedna rezolúcia na uznesenie, ktoré sa týkalo konkrétne Davida Isaka. Je to človek, ktorý má štátne občanstvo aj Švedska, aj Eritrej. E, ale čo sa stalo odvtedy? Čo sme odvtedy spravili, aby sme pomohli tomuto európskemu občanovi v jeho situácii? Neviem, možno, že vy nám môžete povedať nejaké informácie, že vraj dokonca boli tu obavy o jeho život a treba e, povedať, že veľká e, časť e, dokonca aj novinárov, ktorí sú vo vezení, už zomreli. Čo to je za hroznú situáciu? Ako je možné, že my v tejto veci nekonáme primerane? Keď počujem, čo hovorí napríklad komisia, tak prepačte, pani kolegyňa, je to vaša práca, nie je to vaša chyba, ale e, e, vy hovoríte o nejakých konkrétnych e, opatreniach v oblasti ľudských práv v krajine, ale ktoré opatrenia to boli? Však to povedzte konkrétne. Potom vy to hovoríte, pán kolega, o nejakom politickom dialogu. Ale ako môžeme vykonávať dialog s krajinou, ktorá e, nepočúva, čo hovoríme, ktorá, sa, ktorá si z nás robí e, srandu. My im ani nič dokopy nehovoríme a keď my čo povieme, tak e, sa s tým nič nespraví. Aké sú najnovšie vynálezy, pokiaľ ide o Európsku úniu a teda dialog s Eritreom. Bol tam proces z Chartumu. Áno, vy ste to jasne povedali, budeme vykonávať rokovania s týmito e, krajinami, pokiaľ ide o e, situáciu migrantov, veď predsa oni utekajú e, pred týmito vládami, pred týmito režimami. Takže ako je možné s tými vládami rokovať, keď títo ľudia pred nimi utekajú? Čiže podľa mňa treba si uvedomiť, že Eritrea podpísala E, dohodu z Kotonu. My tu teraz bojujeme o tom, či e, máme uplatňovať tam tie klauzuly o ľudských právach a demokracii, ale pokiaľ to nebude platiť ani v prípade Eritrej, tak o čom tu vôbec hovoríme? A potom je to otázka diaspory. Bez financovania diaspory by, alebo z diaspory, tá situácia v krajine by bola ešte dramatickejšia. Obyvateľia Eritrej samotní pomáhajú tým, ktorí v krajine zostávajú nejakým spôsobom sú voči nim solidárni. Takže e, naozaj mali by sme túto situáciu v krajine reálne sledovať a nie je možné, aby v takéto situácii my sme sa tomu pravidelne nevedovali. Dúfam, že aj správa z OSN nám dá príležitosť o tomto hovoriť a bola by som rada, keby sme všetci e, veľmi citlivo vnímali práve situáciu toho Davida Izaka, pretože to je iba príklad, e, príklad človeka, na základe ktorého môžeme mobilizovať verejnú mienku, aby sme im ukazovali, čo sa deje. A posledná vec, vy ste hovorili e, vlastne podobné veci ako aj UNHCR v tej správe pokiaľ ide o imigrantov a naozaj treba e, zabezpečiť, aby sme my dávali naozaj medzinárodnú ochranu všetkým osobám, ktoré to potrebujú a najmä maloletým osobám. Ďakujem. Thank you. And now Mr. Ostrevičius. Ďakujem. Teraz pán Ostrevičius. Ďakujem za slovo. Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sú v tomto paneli a ktorí dnes prišli a hovoria o tomto dôležitom jave, dôležitej téme, pretože sú to komplexné diskusie o ľudských právach v Eritreji a celkovej situácii a budúcnosti tejto krajiny. Chcel by som poprosiť pani Kita Ruth, či by mohla odpovedať na dve otázky. Odkedy nemáte prístup do Eritrej a nie ste vítaná v tejto krajine, mohli by ste nám povedať eh, trošku viac o vašich kontaktoch s obhajcami ľudských práv alebo s mimovládkami, ktoré pracujú na tomto poli, akú výmenu názorov, ako, ako si vymieňate skúsenosti, poznatky, ako sú vôbec mimovládky zapojené do práce na tejto dôležitej tematike veritrej. A po druhé, medzinárodná komunita vysiela signály, posiela posolstva orgánom Veritreji, po svojich vlastných linkách. Do akej miery tieto odkazy, tieto posolstva sú známe aj občianskej spoločnosti v Eritreji, pretože viem, že orgány v Eritreji kontrolujú médiá a informačné toky a celý trh s informáciami v krajine. Do akej miery môžu vôbec e, občania mať prístup k nezávislým informáciám z iných zdrojov z celého sveta. emigrácia z Eritreji začala rásť v poslednom čase. Je to motivované skôr politickými podmienkami alebo skôr hospodárskymi, pretože zdá sa, že aj hospodárstvo je v zlom stave a nie je pozorovaný hospodársky rast progresívny v tejto krajine. Mohli by ste nám vysvetliť trošku viac? Možno tieto otázky by som mohol položiť obom, ktorí sedíte za predsedníckým stolom, pretože nás zaujímajú nedávne udalosti v Eritreji. Ďakujeme, pán Tenok má slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Ak ma pamäť neklame, zdá sa, že okolo roku 2000, keď som hovoril o tejto veci. Už som tu 16 rokov v parlamente. Ja som hovoril v rozprave o situácii s ľudskými právami v Eritreji a celkom jasne si pamätám, že sme apelovali na to, aby sme zrušili dohodu z Kotonu s touto krajinou, pretože celých 10 rokov, od roku 1991, sa v Eritreji buduje diktatúra a e, oblasť teroru ja si myslím, že v africkom rohu je toto naozaj taká oblasť hrôzy. To je veľmi vystižné pomenovanie. A takisto v predchádzajúcom parlamente sme diskutovali o africkom rohu, kde boli odborníci na túto oblasť, e, komisia sa vyjadrovala a bolo jasné, že nie je možné pozastaviť platnosť dohody z Kotonu a musíme našu delegáciu tam um, udržať preto, aby to bola istá protiváha režimu, ale mne sa zdá, že to nefungovalo, že, že tento režim sa ešte zhoršil za ostatných 10 rokov. E, myslím, že 20 miliónov eur rozvojovej pomoci plinie do Eritrej a my vidíme, že Eritrea sa nejako nesnaží zlepšiť situáciu s právnym štátom, s demokraciou a s ľudskými právami. Je to smutná krajina, kde ľudia naozaj žijú e, v mizérii, v veľmi zlých podmienkach. E, hospodárstvo je v zdevastovanom stave, pretože väčšina ľudí buď je vo vezení, alebo sú v armáde, alebo sa rozhodli emigrovať. Naozaj diktátor zničil túto krajinu, tento štát zlyháva po všetkých stránkach, e, politickej aj hospodárskej. Moja otázka sa týka niečoho iného. Jedno z obvinení pred niekoľkými rokmi bolo, a týka sa dnešnej rozpravy, že e, prezident vlastne podporoval ozbrojovanie ozbrojených skupín na, najmä v Somálsku, v Africkom rohu, pretože boli akoby nepriatelia Etiópie a nepriatelia nepriateľov sú vaši priatelia, takže podľa tejto logiky e, potom takéto kolečko vyzbrojovania sa dialo a viete, že embargo na dovoz zbraní do Eritreji e, funguje a zamedzilo takýmto javom, alebo ako to tam vlastne je so zbraniami. Ďakujeme, pán Tanok. Ja mám mm, tiež otázku pre SVČ, zástupcov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v rámci kartumského procesu, čo sa vlastne deje s Eritreou a chcem sa spýtať na tento dialog Európskej únie s vládou Eritreji, či je špeciálny spravodajca OSN, či je mu povolený prístup, či je v kontakte. A takisto chcem nadviazať na to, čo povedal pán Tenok. Pripomenul nám, že nie je napredovanie v situácii s ľudskými právami, tak potom možno pr- treba pristúpiť k pozastaveniu platnosti dohôd z Kotonu. Ja viem, že to je ťažká otázka, ktorá má svoju váhu, ale možno si ju máme, prišiel čas si ju položiť. Začnite, prosím. Pani Kita Ruth. v tomto poradí Esova, čo bude hovoriť až potom. Teraz pani Keither. Ja by som začala s otázkou, ktorá sa týka dvojpercentnej dane. To je veľmi priama odpoveď, či to je prostriedok politického tlaku, či sa to má zrevidovať. Veľmi jasne sa to spomína v rámci sankcií voči Eritreji. Ja som až tak podrobne sa s tým nezoznámila ale mám o tom informácie, sú príklady, keď krajiny naozaj implementovali takúto vec, aj Kanada nedávno, aj Spojené kráľovstvo, pretože boli sťažnosti zo strany Eritreji, konkrétne v tejto veci. A ako sa to dá robiť a čo sa s tým dá urobiť, myslím si, že každá krajina môže aplikovať dvojpercentnú daň podľa špecifických situácií jednotlivých krajín. Každý sa môže rozhodnúť. Pokiaľ ide o tých politických väzňov, súhlasím. Naozaj je to tak, ako hovoríte. Čiže neviem, do akej miery to vidieť alebo budete sledovať, ale áno, je neakceptovateľné, že toľko to nedržiavanie ľudských práv existuje. Ja v tej správe tiež nemôžem spomínať všetky detailné prípady, ale v každom e, prípade je dôležité, aby otázka Eritrej zostala na programe dňa a hovorím to za každým. Čiže naozaj si v tomto rozumieme. Regards to... A potom, čo sa týka prístupu, žiadna mimovládka nefunguje v Eritreji. Nie sú tam žiadni obhajcovia ľudských práv, ktorí by otvorene sa opovážili obhajovať ľudské práva a hovoriť o týchto témach. Podľa mojej informácií sú, je istý odpor, istá rezistencia v krajine, napríklad rodiny, sa rozhodli, že nezareagujú na to, že by sa mali byť povolaní do národnej služby, ale naozaj aktívny obhajca ľudských práv, aktívna mimovládka, aktívna organizácia, ktorá by naozaj sa venovala vládnej politike, Nestretla som sa s takýmito Výbor SIDOR pre OSN, ktorý sa zaoberá ženskou otázkou, mm, sa čiastočne, čiastočne riešil e, otázky žien, ale napríklad sexuálne zneužívanie žien v rámci národnej služby v Eritreji, to, tomu sa nikto konkrétne nevenoval, skôr všeobecne. Iní obhajcovia ľudských práv alebo právnici, ktorí sa venujú ľudským právam, ktorí ma oslovili, keď som v rámci svojho mandátu pracovala, e, s nimi som využila som túto príležitosť a chcem im vzdať hold tým mnohým, ktorí aj keď nemajú priamy prístup do krajiny, Nedá sa toho veľa dosiahnuť, ale zvonka sa snažili aspoň popísať, ako sa to deje, aké, aké veci sa deje v Eritreji a e, istým spôsobom robiť osvetovú kampaň a informovať verejnosť. Je to skutočne ťažká situácia. Môj výskum ukázal, že porušovania ľudských práv sú naozaj dôvodom exodus, exodu, ak môžeme použiť toto slovo. Ľudia sa o tom vyjadrujú takýmito výrazmi, a či už ide o politické dôvody alebo hospodárske dôvody. Treba tu povedať veľmi jasne, ak jediný zamestnávateľ, ktorého môžete mať, je vláda v rámci národnej služby, ktorá funguje v Eritreji, aké práva pracovné máte, aké práva máte na slobodné obchodovanie a tak ďalej. Takže táto otázka treba, aby bola braná v širšom rámci a dôkladne rozanalizovaná. Čiže pozrieme sa na to z uhla alebo z hľadiska práva na prácu. Ak väčšina populácie pracuje vo vojenských službách, v armáde, v národnej armádnej službe a nerobí nič iné len toto, čo tí ostatní asi tak môžu robiť? Ja som hovorila so ženami, ktorí, ktoré napríklad predávajú čaj v nejakej malej čajovni alebo obchodník, obchodíku. To je zmysluplné. S takýmito ľuďmi treba hovoriť, aby sme sa dozvedeli, ako sa porušujú práva ľudí na prácu a ako vôbec fungujú v takomto hospodárstve. Ich perspektívy sú naozaj obmedzené, ich vyhliadky sú chmúrne, pretože obchodovanie ako profesia je obmedzované, sú tam reštriktívne opatrenia. Ak človek v Eritreji nie je priamo v armáde, tak ste v tzv. národných službách, kde môžete vykonávať iba v tomto rámci národných služieb Eritreji prácu. Takže treba sa na to pozerať z tejto perspektívy. Nemám priame informácie. Nie je to oblasť v rámci ľudských práv, ktorú by som skúmala. Nemám informácie o prepojení politi- prepojení teroristických skupín a podobne. Eritrea, Somália, Somálsko, k tomu existuje pracovná skupina, ktorá analizuje tieto záležitosti. Ja som sa e, sústredila v rámci svojho mandátu na otázky ľudských práv a v rámci tohto mandátu, ktorý mi udelila Rada pre ľudské práva, sa venujem tejto téme. Ja tiež mám mnohé otázky, čo sa týka postupu, procesu. Je pravda, že nemám e, prístup priamy, ale jedna téma je, kde a ako ochraniť ľudí, ktorí naozaj utekajú pred závažnými porušeniami ľudských práv, pretože množstvo týchto ľudí naozaj Zoznam je príliš dlhý, aby sme to začali vôbec vymenovávať. Ako máme ochrániť týchto ľudí, ktorí utekajú pred takýmito činmi a treba preštudovať si medzinárodné zákony pre utečencov, aby sme na toto mohli odpovedať. Ďakujeme. Ďalší za predsedníckým stolom eh, má slovo. Eh, tie špecifické otázky, ktoré ste mi pridelili. Myslím si, že na ne čiastkovo odpovedala aj zvláštna veľvyslankyňa. A ja by som sa chcel spýtať eh, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Eh, ja si tiež myslím, že treba zostať v kontakte v rámci týchto okolností, treba zostať prepojený, ale ako prepojený, ako zaangažovaný to je tá práva otázka. Nemalo by to byť zaangažovanie sa, predpokladajúc, že všetko beží, ako keby to bolo v poriadku, ako keby to bolo normálne. Sú isté základné piliere, zásadné piliere dohôd z kotonu a mohli by sme ich využiť ako nástroje, podľa mňa, aby sme mohli otvoriť politický a hospodársky priestor Samozrejme, rozvojová spolupráca je tiež možnosťou, ale režim v Eritreji nikdy nepublikoval verejne svoj rozpočet. Nikdo, nikdy nikto sa nedozvedel, aké zdroje príjmov má vláda a ako sa rozdeľujú tieto príjmy v krajine. Nedávno eh, bol veľký rozmach v ťažbe, v bani, baniach, v ťažobnom priemysle Možno 200 miliónov ročne sa odhaduje výnos vlády, pretože majú svoje podiely v týchto firmách. E, je to zlato, striebro a meď, ktoré sa ťažia hlavne v Eritreji. A samozrejme, ak, 10, ak, ak 40 opravuje sa rečník, je suma vlastníctva v týchto firmách, ktoré ťažia Nejde to priamo vláde, ale je to cez e, rôzne cesty, cez dane, cez mm, rôzne typy poplatkov a platieb za minerálne bohatstvo a je to spolu 200 miliónov, ktoré takto plynú. Ale kam? Ústredná banka ich nemá, ani vláda ich priamo nemá. Ja som počul, meno jedného človeka, ktorý vlastne v banke v Číne tieto peniaze spravuje a na čo sa tam používajú. Bežne, za bežných podmienok, prírodné bohatstvo krajiny by malo byť bohatstvom, aktívom a mali, malo by sa použiť na zlepšenie ľudských e, podmienok, ktoré sú tam hrozné, zverské, ako vieme. Ako je možné sa e, byť spojený, zaangažovaný do rež, spolupracovať s režimom, ktorý používa rozvojovú spoluprácu ako nástroj, ako páku proti tým, čo poskytujú túto rozvojovú pomoc. Ja si myslím, že nepotreb... nie je možné povedať, že nepotrebujeme túto vonkajšiu pomoc. A vláda Eritreje nikdy nepovie, nepotrebujeme vašu pomoc, máme vlastné nerastné bohatstvo, prestante nám platiť. Ja si myslím, že vláda, ktorá vytvorila to, čo sa nazýva národná služba, sa ničím nelíši od otroctva. V roku 1994 to vzniklo a zdalo sa, že to je dobrá vec. Je to malá krajina, ktorá si nemôže dovoliť veľkú armádu a nepotrebuje veľkú armádu. Naša obrana, naša bezpečnosť, som mal pocit, keď som bol vtedy členom Národného zhromaždenia, bola v súvislosti s regionálnou kooperáciou a integráciou a fungovalo to tak, že keby sme chceli vyškoliť e, ľudí 6 mesiacov alebo rok aktívnej služby vo verejných prácach, napríklad budovanie priehrad, urobiť niečo dobre pre krajinu v rámci národnej služby. To vyzeralo ako dobrá myšlienka, ale predstavte si teraz mladého muža alebo ženu, ktorí mali 18, 19 alebo 20 rokov a v roku 90. rokoch alebo v 80. rokoch vstúpili do tej národnej služby, sú teraz 40-50 roční a celý svoj život pracovali ako keby zadarmo pre vládu. Medzi tým sa oženili, vydali, vychovali deti, ktoré nemôžu, e, ktorým nemôžu dať, čo deti potrebujú v plnej miere, pretože hospodársky a politicky sú tu faktory, ktoré týchto ľudí nutia emigrovať. Ja by som povedal, že korene sú politické pretože otroctvo by nemalo byť akceptované v 21. storočí v žiadnom štáte. Ser, e, otroctvo, ktoré trvá nedefinovanú dobu, dobu na dobu neurčitú a za prácu sa neplatí, veď to je bonanza pre ľudí, ktorí... Teraz sa tam napríklad našiel e, draslík. Ja si myslím, že e, viac ako je v Rusku a v Kanade, tieto minerálne toto mirálne bohatstvo, nerastné bohatstvo ťažia ľudia, ktorí nedostávajú peniaze, nedostávajú náležitú plácu za svoju prácu a prečo by mali byť ľudia nútení pracovať v baniach dnes? Preto sa ľudia odtiaľ pokúšajú utiecť, utiecť, ale keď sa človek rozhodne utiec Eritreji, berie na plecia svoje e, veľké bremeno, pretože musíte prejsť cez hranice, ktoré sú strážené a potom prekročiť Saharu. Tam ľudia zomreli na dehydratáciu. A potom ešte musíte prejsť cez Stredozemné more. Viete, čo sa deje na Lampedúze, čo sa tam deje. Deje sa to v drobnom stále. Ľudia zomierajú buď na Sahare alebo v Stredozemnom mori. Vidíme mladých Eritrejčanov aj na Sinaji, ktorých e, používajú ako darcov orgánov, vezmú im orgány a nechajú ich tela zhniť. Ľudia však riskujú všetko toto, aby unikli zo situácie, ktorú, ktorej sa žiť nedá, ktorá je neznesiteľná. V Eritreji sa jednoducho žiť nedá. A táto realita e, vyháňa ľudí z krajiny. Nie je to preto, že vláda nejak konkrétne ja by som osobne chcel žiť v Eritreji, pretože to je môj domov a domov je vždy len domov, ale riskujem život. Riskujem, že sa dostanem do kontaktu s mojimi bývalými kolegami v armáde a v politike, vo, vo, v Národnom zhromaždení. Je tam jednoducho extrémna chudoba, pretože jediné zamestnanie je tzv. verejné alebo štátne, národný servis – Vláda má nepriateľský postoj voči makroekonomickým dátam, voči štatistikám. Treba sa spoliehať na odhady zvonka. Všetko to hovorí, že sa hospodárstvo neuveriteľne zhoršuje a jednoducho Eritrea nedokáže vytvoriť slušné štandardy života pre svojich ľudí. Toto nutí ľudí emigrovať. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Slovo má pani Raun z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ďakujem pekne aj za tie otázky. Poprvé, pokiaľ ide o našu pozíciu, čo sa týka práce špeciálneho e, predstaviteľa pre ľudské práva v Eritreji. Chcem vás uistiť, za každým, keď máme tú príležitosť, čiže to uvedené v článku 8, politický dialog e, s vládou Eritre, to prebieha minimálne raz ročne, takisto keď máme stretnutia s členmi vlády, tak vždy trváme na tom, že vám majú dať e, prístup k tomu, aby ste si mohli pozrieť situáciu v Eritreji, aby ste mali prístup k tej vyšetrovacej komisii a aby ste aby mal prístup aj predseda monitorovacej skupiny Somálsko-Eritrea. Čiže vždy o tom hovoríme, trváme na tom, je to naša principiálna pozícia, že Eritrea musí spolupracovať s OSN. Po druhé, otázka na tému pokroku, ktorý bol v krajine dosiahnutý pokiaľ ide o ľudské práva, tam chcem povedať jednu vec, a to síce v decembri minulého roku prezident Eritreji oznámil, že skráti vojenskú službu na 18 mesiacov pre nových brancov a teda, že už to nebude na časovo neobmedzené obdobie. Viem, že tento krok sa implementuje iba pomaly. Túto otázku s nimi budeme aj riešiť a tak sme požiadali vládu, aby túto skutočnosť zverejnila, čo myslím doteraz nespravili, ale musíme veľmi blízko monitorovať, akým spôsobom túto vec monitorujú, pretože toto neobmedzené obdobie vojenskej služby vlastne znamená, že potom aj máte lacnú e, pracovnú silu a to je tiež e, veľký problém pre nás. A pokiaľ vláda teraz e, implementuje toto opatrenie, alebo teda či ho e, uplatní, tak ako to e, oznámila, je ďalšia otázka. A potom e, vláda časočne prepustila 7 novinárov v januári, ktorí boli zadržaní od roku 2009, či to nie je veľký pokrok, ale aspoň je to niečo pozitívne. Ďalšia vec. Vláda momentálne pracuje na implementačnom pláne, ako implementovať 19 odporúčaní, ktoré oni akceptovali v rámci UPR. Nie sú to tie najviac dôležité odporúčania. Sú to skôr odporúčania, ktoré sa týkajú detí, žien a zdravotne postihnutých samozrejme najdôležitejšie odporúčania tie neakceptujú, ako napríklad otázku politických väzňov, podmienky vo väzniciach a tak ďalej. Čiže ako som už povedala, máme veľké obavy o túto situáciu a máme obavy, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv, hoci vidíme aj pozitívne kroky. Potom otázka obmedzenie, obmedzenia a trvania vojenskej služby, tá je veľmi dôležitá a je dôležité, aby to sa implementovalo, pretože je to dôležitý e, faktor pre emigráciu smerom von z krajiny. A potom ďalší faktor je chudoba, respektíve nedostatok ekonomickej perspektívy pre mladých ľudí a celkovo pre ostatných ľudí. Myslíme si, že prostredníctvom rozvojovej pomoci, prostredníctvom do diskotonu snažíme podporovať e, E, ľudí v Eritreji, to sú peniaze, ktoré nie do štátneho rozpočtu, ale využívajú sa na to, aby sa implementovali konkrétne projekty, najmä tie, ktoré súvisia s polnospodárstvom a s potravinovou bezpečnosťou, takže priamo idú na podporu obyvateľov. Ale možno kolega z DEVKO by e, sa k tomu mohol potom detaľnejšie vyjadriť, ako teda táto rozvojová spolupráca pomáha konkrétnym ľuďom a nie vláde. Potrebujeme dohodu s Kotonu na to, aby náš politický dialog pokračoval. Je dôležité, aby ten dialog s Eritreou bol, aj preto, lebo máme e, isté obavy, pokiaľ ide o regionálne dynamiky. Eritrea má vlastne tisíc e, kilometrov hranicu s Červeným morom a tam situácia je nestabilná, takisto pokiaľ ide o Jemen, máme tam aj tému hraničného konfliktu Eritrea, Etiópia, pohraničného, potom je tu problém v Južnom Sudane, takže treba tento región celkovo stabilizovať a to je jeden dôvod, prečo máme rozvojovú spoluprácu s Eritreou a prečo chceme pokračovať v dialógu s Eritreou. Koncom januára špeciálny predstaviteľ pre africký roh, pán Sandros navštívil Litreu a mal dvojhodinové stretnutie s prezidentom, kde hovorili o regionálnych otázkach, ale takisto aj o interných záležitostiach vnútropolitických v Eritreji. A ďalej si myslíme, že je dôležité pokračovať v tomto dialogu a v rámci rozvoja pomoci chceme od rieši aj otázku ekonomického riadenia. Chceme, aby v krajine e, prebehli nejaké reformy. Vláda chce mať e, takú politiku, aby e, pritiahla zahraničné investície, ale v súčasnosti legislatíva im to neumožňuje, pretože je veľmi náročné v krajine otvoriť si firmu a väčšina sektorov sú štátne alebo teda vládna strana ich a pod kontrolou, čiže rozvíjať e, súkromné podnikanie e, v krajine je ťažké, takisto ak ste žena a tak ďalej. Čiže náš dialog o ekonomickom riadení nám dúfam e, umožní dosiahnuť zmenu aj v legislatíve. Potom pokiaľ ide o migráciu, myslíme si, že faktory, ktoré prispievajú k tomu, aby emigrácia smerovala von e, z Eritreji, sú to vlastne dva prvky. Poprvé, nedostatočný politický priestor a po druhé, veľmi zlá ekonomická situácia. Pokiaľ ide o proces z Chartumu, Eritreja vždy mala veľký záujem o tento proces, pretože aj sami si uvedomujú, že migrácia smerom von z Eritreji je problémom, takže zúčastňujú sa aktívne na príprave ministerského vyhlásenia na tému chartumského procesu. Je to dobrá komplexná deklarácia, ktorá bola koncom novembra prijatá a táto deklarácia vytvorila výkonný výbor, kde Eritrea je tiež členom, pretože je to dôležitá krajina pôvodu pre migráciu a potom sú tam aj ďalší e, alebo ďalšie štáty, Tunisko, Sudán, Južný Sudán na európskej strane. Je tam e, aj zastupca komisie, potom Africká únia, teda táto, tento výbor dosiahne alebo dostane za úlohu vytvoriť pracovnú metodiku, aby e, potom boli, boli určené konkrétne priority a aktivity. Jednou z prioritou je zabezpečiť eh, ľudské práva pre migrantov. a plné rešpektovanie práv migrantov s dôrazom na najviac zraniteľné skupiny, ako sú muži alebo teda ženy, pardon, alebo deti. A eh, prvé stretnutie tohto výboru by sa malo uskutočniť potom koncom apríla. Ešte aj Egypt je aktívnym členom tohto výkonného výboru. Čiže pomaličky začíname s týmto procesom a už máme aj isté financie k dispozícii pre tento program a budeme vás naďalej informovať o pokroku a jednotlivých krokoch, ktoré na najbližších mesiacoch príjmeme. Potom posledná vec, bola tu otázka o tom, že Eritrea podporuje teroristické skupiny, konkrétne e, v Somálsku bola tu posledná správa monitorovacej skupiny Somalia Eritrea a oni presne, Somalsko Eritrea, pardon, a oni presne povedali, že v tejto veci podľa všetkého vláda už nepodporuje tieto teroristické skupiny v Somálsku, alebo minimálne hovorí, že <laughs> nemajú žiadne dôkazy preto. Vieme, že iní ľudia majú iné názory, konkrétne Etiópia, ale musíme vychádzať z toho, čo je uvedené v správe monitorovacej skupiny. Aspoň takto to bolo povedané minulý rok a aj tento rok by mali znovu pripraviť správu a potom samozrejme Etiópia spochybnila túto otázku. Uvidíme teda, ako bude situácia budúci rok možno, že ich podporia informácie o spravodajských služieb z Etiópie. Uvidíme, ale minimálne v poslednej správe bolo napísané, že takéto niečo je veľmi ťažké dokázať a že si nemyslia, že takéto niečo sa ešte deje. Dúfam, že som na nič nezabudla. Ďakujem. Thank you. I think you also... Ďakujem. A vy ste hovorili, že aj z DGDFko kolegyňa vystúpi a potom asi budú chcieť zareagovať aj naši hostia na to, čo ste povedali. Merci. Donc sur la coopération... Uh, ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tú spoluprácu, momentálne prebieha 10. FED, ktorý má najprv objem 120 miliónov eur, ale nakoniec tá suma bola znížená na sumu 52 miliónov, čiže výrazne to bolo znížené oproti tej pôvodnej sume. Z tejto sumy 40 miliónov je určených do polnohospodárstva, aby sa vylepšili zavlažovacie systémy, aby bolo možné vykonávať e, dve e, vlastne, alebo mať v krajine dve úrody e, do roka alebo dve žatvy. A Takisto je tam dôležitá otázka potravinovej bezpečnosti, hoci e, keďže nie je možné do Eritrej bežne e, chodiť, e, teda neboli sme schopní overiť si, či naozaj tie problémy s potravinovou bezpečnosťou naozaj sú tak, ako, také, ako sa hovorí, ale asi áno. Mm, tento program sa pomaly spúšťa, je tam teda 40 miliónov, ako som povedala, a zo strany vlády Eritreje v roku 2011 bolo e, vlastne e, bolo vykonané pozastavenie spolupráce. No a teraz e, kvôli tej administratívnej štruktúry, štruktúre v Eritreji alebo aj kvôli tým ľuďom, ktorí z krajiny odchádzajú, že tam proste nedostatok ľudských zdrojov, vlastne vôbec vzdelaní ľudia z krajiny utekajú, čiže aj preto sa ten program ťažko uvádza a prevádzkuje. Potom je tu e, program podpory tzv. community codes, to je vlastne miestna spravodlivosť, kde je predstava taká, že by sme mali si akým spôsobom na miestnej úrovni môžeme podporiť spravodlivosť s potrebou toho, aby sme samozrejme dávali dôraz na všetky tieto programy, aby neboli v nesúlade s ľudskými právami a je dôležité, aby sa e, bojovali proti tomu, aby ľudia boli zamestnávaní na silu v rámci toho, e, v rámci tej vojenskej služby. A potom e, boli tu spustené veľmi malé projekty, pokiaľ ide ľudské práva pod, po, v oblasti podpory ľudských práv. Nie je to možno taká podpora ako v inej krajine, my sme to vnímali, je tu možnosť podporiť veľmi malé mimovládne organizácie, či už žien, alebo športové, alebo asociácie handicapovaných ľudí, čiže je to veľmi obmedzený program, naozaj sú také miestne, maličké projekty, ale aspoň aj to je trošku viac ako nič a proste ide o istú podporu občianskej spoločnosti. Potom ďalšia vec, ktorá súvisí našim dialogom, našou spoluprácou, tu zdôrazňujeme, že výsledky sú nedostatočné a je potrebné, aby Eritrea e, otvorila svoje, alebo sprísupnila svoje údaje, ak oni napríklad e, tvrdia, že nie sú tam e, politickí väzni, takisto pokiaľ ide mileniové rozvojové ciele, aby takisto prebehli podstatné reformy a aby E, krajina spolupracovala aj so susednými krajinami a lepšie pristupovala k regionálnej integrácii, aby Eritrea ďalej nebola politicky izolovaná a teda ekonomicky, tak e, v tom prípade možno, že aj tá situácia v krajine sa vylepší. Ja pracujem v oblasti vlastne spolupráce s miestnymi orgánmi a chceme vlastne tú spoluprácu rozvíjať preto, aby e, dopad to malo v konečnom dôsledku malo aj na politickú situáciu a na situáciu v ľudských práv vo všeobecnosti, hoci treba povedať, že pokrok je extrémne obmedzený, ale máme pocity, že keby táto spolupráca nebola, tak by sme mali, nemali vlastne vôbec žiaden prístup do Eritreji, aj to je možnosť, ako pre nás e, je teda dostať sa do krajiny, aspoň nejaký dialog e, s tou krajinou vykonávať. Ďakujem pekne. Ešte máme trochu čas, ale teraz poprosím, aby ste boli struční a reagovali stručne. Takže nech sa páči. Ďakujem za slovo. Len stručne rada počujem, že sa zdržuje, skracuje e, tá dĺžka národnej služby na 18 mesiacov. Avšak v realite, ako toto prebehne? Musíme počkať, teda ešte 18 mesiacov, že tí, ktorí nedávno boli naverbovaní, že už nespadajú toho starého systému. Ako budú vyzerať tie konkrétne kroky? Toto treba riešiť. Pretože keď sa pozrite na moju poslednú správu Rade pro ľudské práva, tak e, v podstate toto účasť v národnej službe to je e, všetko to je to isté, ako keby ich nutili pracovať e, niekde, kde nechcú. Takže mm, čo sa týka tých prepustených novinárov, taktiež, ktorí bolo niekoľko, to ma teší. Avšak, ako to bude prebiehať ďalej? Stále sa toto pýtam. Chceli som hovoriť veľa veciach, ale bude sústredovať len na hlavné body, čo sa týka tých uh, Eh, komunitných eh, zbo- kódov, kódexov, tak eh, to je dobré pre ľudí, ale ako presne vyzerajú tie zákony, ako vyzerajú tie princípy, ako sa zaručená bude prebiehať pokrok. Je tu jedna vec, o ktorej sme nehovorili a ktorá si myslím, že je dôležitá v rámci diskusie o odchode mladých ľudí. Je treba sa zaoberať e, stredoškolským vzdelaním a vojenskou službou. V tejto súvislosti mladí ľudia, tínedžeri, 17-18 roční, keď e, idú do 11. 12. triedy miestnoškolského systému, tak oni musia najprv prejsť trojmesačným letným vojenským výcvikom, predtým, než sú pustení k záverečným skúškam. Takže toto všetko spolu súvisí. A práve preto máte toľko mladých ľudí, ktorí sa takto správajú. Nie každý ide na univerzitu, ale mnohí teda musia do vojenskej služby a tí, ktorí to neurobia, ale, alebo niektorí teda už potom sa stanú vojakmi a zostanú tam. Takže je treba sa zaoberať aj stredoškolským vzdelaním, ako som povedala, To je veľmi dôležitý aspekt. No a ďalej. Eritrečania sa musia cítiť bezpečne v Eritreji. A nesmú sa musieť báť, že oni alebo rodiny príslušníci budú náhodne zatknutí. Je treba znovu vybudovať dôveru a teda dôveru medzi obyvateľmi a vládou. To musela predovšetkým urobiť vláda sama. Môže samozrejme pomôcť aj medzinárodné spoločenstvo ale predovšetkým vláda, pretože toto je ten obrovský problém s dôverou. To je všetko. Ďakujeme. Ďakujem. Len stručne. Čo sa týka národnej služby, tak ja som zvedavý na formálne vyhlásenie vlády, kde povedia, že sa budú prežívať legálne právne ustanovení ohľadom národnej služby možno na, pokiaľ máte e, v Británii nejaké vyhlásenie e, Senátu, že sa niečo stane, tak dá sa to e, brať vážne a záväzne. A prečo čakať 18 mesiacov? Mali by sme takéto vyhlásenie dostať už teraz. Na to treba myslieť. Čo sa týka angažovanosti, tak e, môžete e, využiť napríklad metódu e, tej mrkvy na udici, ako by povedali mnohí diplomati. A tá národná služba sa dá využívať ako zámienka. Ale ďalej tam máme otázku napríklad hraníc s Etiópiou. Je treba to taktiež riešiť. Takže Etiópia by mala stiahnuť vojakov z hraničného územia, pretože tam je naďalej konflikt, ktorý zostáva zamrznutý. Ďalej, čo sa týka sankcií. Čo sa týka sankcií, tak tie e, vôbec nefungujú. To je e, nedostatočná politika OSN e. a sankcie sú kontraproduktívne. Pokiaľ máte peniaze, tak si môžete na čiernom trhu aj tak kúpiť hociaké zbranie. Takže embargo na zbranie je taktiež neúčinné. No a pokiaľ si kúpite pár takých mrkiev, ktoré potom zavesiete na ulicu, tak by to mohlo pomôcť. Je treba demilitarizovať vzdelávanie, stredoškolské vzdelávanie, tak aby dalo, e, dávalo zmysel. Niektorí pri, niekto tu prirovnal Eritreu k Severnej Koreji Afriky a ja namietam. Ale Severná Korea je na to oveľa lepšie, pretože oni aspoň produkujú jadrových fyzikov. A Eritrea zavrela eh, jedinú eh, univerzitu v krajine a otvorila tam pár škôl, ktoré sú, čo týka akademického obsahu, možno na úrovni nejakej slabšej strednej školy. Takže takto, myslím si, že by sme mali využiť tú metódu mrkvy na udici a že takto potom by mohol prebiehať politický dialog s Európskou úniou. Áno, to bola veľmi zaujímavá komplexná diskusia a náš Žibor by na to určite mal ďalej nadviazať. Myslím si, že v rámci rušeného predsedníctva po obede by sme sa mali pozrieť na to, kedy príde e, ďalší, e, ďalšie stretnutie, na ktorom by sme mohli pracovať na uznesení. Posledné bolo v roku 2011. Tam potom môžeme e, začať pracovať v ďalších diskusiách a naplánovať ďalšie diskusie. Ďakujem, takže ďakujem za návštevu v Európskom parlamente. Je tu um, aj náš špeciálny spravodajca uh, pre obranu ľudských práv. Ďakujem. We had a very, we had a very good uh, attendance. So, let us continue with an exchange of views with Michelle. Dobre. Takže máme tu Michaela Forsta, ktorý je špeciálnym vyslancom, osobitým vyslancom OSN pre ľudské práva. Svieti mikrofón? Dobre. Takže máme to obrovské šťastie, že tu s nami je Michel Forst, ktorý je osobitným e, vyslancom pre obranu ľudských práv OSN, aby sme tu s vami sa porozprávali ohľadom e, pracovných podmienok e, pre vás a váš tým. A my sme minulý týždeň v Štrasburgu odsúhlasili výročnú správu o situácii v oblasti ľudských práv. A máme tam špecifické odporúčanie. V EÚ odporúčame, že usmernenia pre ochrancov ľudských práv musia byť brané veľmi vážne, musia byť implementované. A taktiež odporúčame vytvorenie pracovnej skupiny v rámci Európskeho parlamentu, aby sme mali vždy prístup k aktuálnym informáciám, aby sme boli v blízkom kontakte s občianskou spoločnosťou v súvislosti s ochranou ľudských práv na svete a taktiež kolegovia z občanskej spoločnosti, ktorí tu s nami dnes sedíte, možno by sa vám taktiež hodilo sa priamo porozprávať s pánom Michelom Forstom, pokiaľ bude čas, ale vyzerá to dneska s časom veľmi dobre. Takže vás e, teraz chcem vyzvať, aby ste potom sa taktiež prihlásilo slovo a priamo sa môžete pozhovárať s pánom Forstom. Takže pán Forst e, nastúpil do úradu minulý rok a taktiež sme sa stretli s, vašim, s vašou e, predcho- predchodkyňou pani Margaret Sekagaj. Je takže to dobrá tradícia, že ste aj vy medzi nás prišli. Ďakujeme vám. A myslím si, že dnes bude mať dobrú príležitosť zistiť niečo o vašich prioritách v rámci vášho mandátu ale taktiež sa zamyslí nad e, európskou stratégiou a politikou v oblasti ochrany ľudských práv. No a zajtra budete hovoriť o tom s Korin alebo s, s Korom. My si my pravidelne sme s týmto som taktiež e, v kontakte ohľadom ľudských práv. A myslím si, môžeme začať vašou prezentáciou a potom prebehne diskusia. Je tu s nami za Európsku komisiu, tam naľavo pán Richard de Gisi a Patrice Lenomont, ktorých taktiež vítame, taktiež čo máme z SVČ, pána Gereta O'Briena. Pozerám sa správne, áno, to, tam sedí pán O'Brien. A potom samozrejme naši poslanci. Takže pán Forst, a povedali ste, že budete hovoriť po francúzsky. Thank you, Mr. Chair. Uh, indeed, uh, I'll switch to French. Áno, budem hovoriť po francúzsky, pretože tak mi to hovoria aj kolegovia z vlády, aby som hovoril po francúzsky na konferenciách, aby sme najďalej mali jeden z tých dôležitých jazykov v rámci OSN. Takže, dámy a páni, poslanky a poslanci, teší ma, že tu som dnes s vami, aby som za pár minút e, vám mohol odprezentovať obsah e, mojej výskumnej e, práce na túto tému a nadviazal aj diskusiu s Európskym parlamentom, pretože budem potrebovať Európsky parlament takisto ako potrebujem aj národné parlamenty a potom mám pripravených niekoľko odporúčaní, ako by mohol parlament lepšie e, podporovať pardon, tento mandát. Taká podpore EÚ a najmä DEFCO a chcem sa Patrisovi naozaj poďakovať. E, tak prebehlo niekoľko regionálnych konzultácií. Ja, keď som sa v júni stal e, týmto osobitným spravodajcom, tak medzinárodné organizácie ma požiadali, aby e, som počúval to, čo obhajcovia ľudských práv v praxi hovoria. Vďaka DEFCO mám rozpočet, vďaka ktorému som spustil 7 regionálnych konzultácií s obhajcami ľudských práv v regióne zálivu, e, v severnej Európe, východnej Európe, centrálnej Ázii a Latinskej Amerike. Ešte mi dostávajú konzultácie jednak v Afrike, východnej aj západnej a bolo by užitočné mať aj konzultáciu s obhajcami aj v západnej Európe, v Kanade, USA a v Izraeli, pretože aj v našich krajinách Európskej únie alebo v Kanade či v USA sú skutočné problémy, ktoré obhajcovia ľudských práv majú v prípade napríklad zákonov, ktoré kriminalizujú niektorých obhajcov v niektorých krajinách. A tieto regionálne konzultácie majú za cieľ e, analyzovať E, národné a regionálne tendencie, vyhodnotiť, aké sú rozdiely pochádzajúce e, z konkrétnych skupín, takisto aj e, vyhodnotiť efektívnosť opatrení, ktoré boli na národnej a regionálnej úrovni pripravené. A v rámci týchto regionálnych konzultácií, konzultácií chcem aj hovoriť o nových postupoch ochrany, ktoré v najbližších rokoch chcem rozvíjať. To bude zahrnuté v správe, ktorú na hlavnom zhromaždení mám e, pripravenú e, predložiť a e, samozrejme vypočujem si aj odporúčania samotných obhajcov. Takisto aj pokiaľ ide o, o tú ochranu, ktorú, ktorá je momentálne pripisovaná alebo udelovaná jednotlivým obhajcom, ktorá nie je vždy na také úrovni, ako by mala byť. Čiže pri tých prvých fázach konzultácie som sa stretol s 350 zastupcami alebo obhajcami z 80 krajinách, e, hovorili o rôznych útokoch, o rôznych obavách, ale aj zase pozitívnych veciach a nádejach, pokiaľ ide o tento mandát, e, aj pokiaľ ide o vás, ktorí predstavujete medzinárodné spoločenstvo. Títo obhajcovia ktorými som sa stretol počas regionálnych eh, konzultácií, ktoré mi každý deň píšu, mi hovoria naozaj častokrát viackrát do dňa, že sú ohrozovaní, že sú zastrašovaní, že sú predmetom nejakého vyšetrovania, že sú eh, kriminalizovaní zo strany národnej legislatívy, že ich ľudia ohovárajú eh, a že ich sloboda vôbec prejavu a stretávania sa častokrát je nedodržiavaná zo strany štátov ale napriek tomu oni najďalej odvážne vo svojej misii pokračujú, snažia sa ochraňovať e, základné slobody a ľudské práva, častokrát sú zadržaní, zatknutí, mučení, um, tak povediať zmiznutí alebo aj zastrelení. Samozrejme, v každej krajine tá situácia je trochu, verte mi, že vždy je, alebo veľmi často je tam snažia, e, snaha týchto ľudí e, diskriminovať alebo eliminovať alebo diskreditovať a chcem hovoriť o konkrétnych veciach, ktoré si určite zaslúžia vašu pozornosť, pretože ako som povedal, v najbližších mesiacoch aj rokoch budem potrebovať vašu podporu v tejto veci. Naozaj chcem, aby ma aj Európsky parlament, aj regionálne a národné parlamenty podporovali. Od prvej z toho stretnutia s týmito obhajcami v Ženeve ešte minulý rok mi jasne sa ukázalo, že v tomto mandáte sa musím sústrediť najmä na obhajcov ľudských práv, ktorí sú najviac zastražovaní alebo ohrození alebo uh, vystavení rôznym e, rizikám. To sú napríklad tí, ktorí e, chcú e, podporovať práva žien, práva menšín alebo aktivistov v oblasti LGBT alebo rodovej identity, takisto ľudia, ktorí sú najviac izolovaní alebo ktorí žijú v regiónoch, ktorí sú najviac ohrození z titulu práve izolácie, takisto aj tí whistleblowery, alebo ktorí sa venujú ekologickým témam. Častokrát e, táto represia obhajcov ľudských e, práv sa e, spája s obmedzením stretávania sa alebo práva vyjadrovania sa a vďaka tomu ja viacej spolupracujem aj s kolegami, ktorí sa venujú práve slobode prejavu a združovania sa, pretože ja som veľký zastanca takýchto synergických efektov a keď o tomto informujeme jednotlivé štáty, o, hovoríme im o ich povinnostiach, tak je to lepšie, keď to robíme spolu. Takisto spolupracujem s kolegami, ktorí sú spravodajcovia za rôzne regionálne združenia, medziamerické e, združenie pre ľudské práva, takisto aj africké a stretávame sa e, v Paríži na takom tiež interdisciplinárnom e, stretnutí, kde sú pozvaní aj napríklad pán Lambrinidis a iní vlastne e, zastupcovia, aby sme mohli spoločne konať v otázkach, ktoré sú veľmi citlivé pre našich obhajcov. Tam naozaj treba konať spoločne. Napríklad spoločne by sme mohli spustiť aktivity, pokiaľ ide o boj proti beztrestnosti, to je veľký problém, alebo otázka represálí voči obhajcom. Takisto spolu s nimi a s ďalšími e, teda aktérmi e, chceme sa pozrieť na možnosť spustenia nových akcií, ktoré by mali posilniť spustenie alebo zavedenie do praxi deklarácie OSN, pokiaľ ide o obhajcov ľudských práv. Takisto mám k tomu aj európske dokumenty. Máme tu e, smernicu E, ktorá hovorí o tom, že čoraz viac e, štátov si pripravuje svoju vlastnú legislatívu na ochranu takýchto obhajcov ľudských práv. Ja som zastupca alebo zastanca permanentného dialogu s vládmi a s vládami a so štátmi. Nejde iba o to, aby sme hovorili o tom, čo je nedobré, čo sa nedodržuje, ale treba aj navrhovať konkrétne veci, ktoré by sa mali spraviť, ako posunúť spoluprácu E, s štátmi, so štátmi ktoré nás e, podporujú a v tomto chcem spustiť viacej iniciatívy. Mám veľké obavy, pokiaľ ide o to, že veľmi slabo sa dodržiavajú tie odporúčania, pokiaľ ide o ľudské práva, ktoré máme z OSN a veľmi slabo sa e, používajú aj tie nástroje, ktoré by mali ochraňovať týchto obhajcov na medzinárodnej úrovni. Máme tu napríklad tie smernice na úrovni e, Európskej únie, o tom sme presne hovorili aj s tým DEFKO. No a platí, že bez vašho zaangažovania nikdy nebudeme schopní spustiť e, také e, nástroje a opatrenia, ktoré lepšie budú chrániť našich obhajcov ľudských práv. Ja sa budem snažiť naozaj post- presvedčiť aj vaše vlády, aby išli podľa tých dobrých postupov, ktoré viacerí z vás v rámci Európskej únie ste už zaviedli, napríklad pokiaľ ide o E, konkrétne opatrenia na legislatíve úrovni v rámci členských štátov, aby sa lepšie ob- ochraňovali obhajcovia ľudských e, práv. Takisto aj moji predchodcovia, ktorí tu už vystupovali v rámci Európskeho parlamentu, tak ja rovnako ako oni chcem e, vykonať e, e návštevy v krajinách, kde oni boli už v minulosti na návštevách. E, aby sme občianskú spoločnosť, aj národné inštitúcie, aj národné organizácie, aby naozaj konali podľa tých odporúčaní, odporúčaní ktoré moji predchodcovia pripravili. Boli by to také stručné, krátke návštevy v týchto krajinách a chcem rozhodne zareagovať na pozvania, ktoré viaceré krajiny my už e, zaslali, takisto sa chceme stretávať aj s univerzitnými študentami, alebo teda zúčastnice na paneloch, kde ma pozvali rôzni obhajcovia. Chcem samozrejme plne rešpektovať ten etický kódex, ktorý e, moja pozícia má tým, že za každým e, si požiadam e, o vlastne tie postupy, ktoré sú na tieto účely určené. Všetky komunikácie, ktoré posielam alebo dostávam od štátov, tie sú k dispozícii. dôležité, aby boli aby k ním e, bolo možné pristúpiť e, a aby bolo možné osledovať to štát po štáte. Máme to najprv rozdelené podľa regionov, ale máme to takisto už pripravené aj podľa krajín. Komunikácia nám umožňuje sledovať mieru spolupráce zo strany štátov a teda mechanizmov OSN. Poslali sme to e, doteraz do vyše 80 krajín, e, pokiaľ teda išlo prípady niekoľko málo e, stoviek e, prípadov týkajúcich sa tiež približne 100 obhajcov ľudských práv a približne na polovicu prípadov sa aj reagovalo zo strany štátov. A čo v prípade 28 prípadoch išlo o legislatívne návrhy, kde e, išlo o E, vlastne zákony, ktoré by mohli mať práve naopak negatívny dopad na prácu e, obhajcov. Tieto komunikácie sme vykonali e, v spolupráci s Majna Kaj, ktorý je spravodajcom pre slobodu zhromažďovania sa, slobodu prejavu a to je práve práca, kde by Európsky parlament mohol ktorú by mohol teda bližšie sledovať, aby sme teda vedeli, ktoré národné parlamenty pripravujú legislatívy, ktoré e, idú proti práci obhajcov ľudských práv. A potom ešte e, zložitá téma 32 prípadov komunikácií represali voči skupinám alebo ľuďom, ktorí spolupracujú s OSN alebo regionálnymi organizáciami. Tieto komunikácie sa týkajú e, ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom urážaní, ktorí boli, bolo zakazované cestovať, boli e, rôznym spôsobom šikanovaní Eh, bolo im zamietnuté poskytnutie eh, zdravotnej starostlivosti, boli zatýkaní alebo sa im priamo hrozilo, či dokonca došlo k fyzickým útokom až zabitiu. A týchto 32 komunikácií eh, bolo zaslaných 22 krajinám a dávajte ten zoznam, pretože pre vás je to zoznam možno prioritných krajín, pokiaľ ide o obhajovanie ľudských práv. Máme tu Saudskú Arabiu, Bahrajn, Čínu, Kubu, Cyprus, Egypt, Spojené Arabské Emiráty, Rusko, Honduras, Indiu, Irán, Malajziu, Maldivy, Mexiko, Myanmar, Omán, Pakistan, Sri Lanku, Sýriu, Tadžikistan, Tajsko a Vietnam. Hovorím to teda verejne a povedal som to aj na valnom zhromaždení, takisto aj minulý týždeň na eh, Rade pre ľudské práva a chcem vám povedať, že tieto skutočnosti sú neakceptovateľné a naozaj e, mám veľké obavy, e, pokiaľ ide o to, že čoraz viac dochádza k rôznym zastrašovaniam, a represaliam voči obhajcom ľudských práv, ktorí vlastne spolupracujú s orgánmi OSN alebo regionálnymi organizáciami. Častokrát mi hovoria, že títo ľudia sú uražaní. Dnes e, častokrát ide aj o e, hrozby, konkrétne fyzické útoky, e, dokonca atentáty na týchto ľudí. A najväčšie šokujúce je to v prípade krajiny, ktorá je členom Rady pre ľudské práva, napríklad v prípade Vietnamu Hajlo Bielefeld, spravodajca pre slobodu náboženstva a prejavu videl, e, ako vlastne svetkovia boli okamžite zatknutí po tom, čo on e, vo Vietname bol a vlastne policajti zabranili tomu, aby ľudia mohli e, k nemu vlastne prehovoriť a mohli mu poskytnúť nejaké informácie. Je to naozaj neakceptovateľné, keď sa takéto niečo stane počas zasadnutia Rady pre ľudské práva proste e, štáty nesmú takýmto spôsobom obťažovať e, alebo šikanovať ľudí, ktorí chcú takýmto spôsobom vystúpiť a ľudia, ktorí to spravia, alebo štáty, ktorí to spravia, musia byť e, bratí alebo braní za zodpovednosť. A chcem naozaj jasne povedať aj vám, aby ste povedali vašim vládam, aby na Rade pre ľudské práva neakceptovali nejaké prejavy represálí voči takýmto obhajcom ľudských práv. Medzinárodné spoločenstvo plne závisí od slobodnej spolupráce e, s občianskou spoločnosťou. Bez takéto spolupráce e, aktivity našej organizácie a OSN proste nebude mať istú legitimitu. A je teda veľmi dôležité, aby sme e, ukončili takéto útoky, takéto zastrašovanie či represálie zo strany štátov. Na záver by som chcel požiadať európskych poslancov, aby jednoznačne podporili rezolúciu 24 lomene 24, ktorá momentálne je na valnom zhromaždení OSN a je to rezolúcia, ktorá zavádza mechanizmus v rámci OSN, ktorá by, e, ktorý by e, vlastne chránil týchto obhajcov. Teda, že by to bolo nastavené hneď na úrovni vlastne generálneho tajomníka e, OSN, aby ten mohol zasiahnuť a E, postaviť sa na stranu takýchto obťažovaných a šikanovaných obhajcov ľudských práv. Ďakujem pekne, pán First. Skutočne veľmi zaujímavé to, čo robíte, to, čo plánujete. A aby sme zvládli to časovo, poprosím vás, aby ste zdvihli ruky, tí, čo ste tu z mimovládok a koľko ľudí chce hovoriť za mimovládky. To sa dá zvládnuť. Ďakujeme. Pán Pancier, ja som sa pýtala iba tých, čo sú za mimovládky, lebo som si myslela, že to je dobre, keď tu máme e, zvláštneho spravodajcu, aby e, videl tieto vstupy. Hádam by sme mohli teraz si vypočuť e, krátke, krátku prezentáciu od Luigi Dakisi, pán Lenormand. Najprv komisia, mám tu dvoch ľudí, Pán Juliuchnem zastupuje komisiu, podľa mňa. A je to tak? Tak nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť stručne. Ďakujem spravodajcovi za prezentáciu. Rád by som povedal, že skutočne to je e, ťažký mandát, ktorý dostal a má obmedzené zdroje. Ľudské práva a obhajcovia ľudských práv sú prioritou pre E, našu organizáciu a budeme naďalej e, podporovať e, tieto snahy. A teraz dostane slovo kolega z SVČ. Európska únia silne podporuje úlohu zvláštneho spravodajcu pre obhajcov ľudských práv už od začiatku našej práce. Vítame prácu, ktorú ste odviedli za ostatných 8 mesiacov, vrátane regionálnych konzultácií, ktoré sú podporované Európskou úniou a vítame, že ste sa zamerali na represálie ako špeciálny spravodajca, pretože aj my sa venujeme tejto veci. Veľmi sa tešíme na to, že budeme spolupracovať s kanceláriou špeciálneho spravodajcu za našu stranu by som rád dodal, že sme odhodlaní udržať naše úsilie a posunúť ich na vyššiu úroveň v oblasti obhajoby ľudských práv. Rada pre zahraničnú politiku to dala do svojich záverov, aby tak minulý rok v júni oslavila výročie obhajoby ľudských práv na medzinárodnej scéne. Chceme sa sústredovať na zraniteľné skupiny, najmä na obhajcov e, ľudských práv žien, marginalizovaných komunít a komunít žijúcich v odľahlých oblastiach. Práve preto sme radi, že e, je kancelária zvláštneho vyslancu. Tieto usmernenie sme už implementovali a naše delegácie sú teraz aktívnejšie pri spolupráci s aktivistami pri ich obhajobe pred orgánmi, dokonca sa zapájajú aktívne do prejavov, do osvety. Máme e, styčných dôstojníkov, liaison officers, v takmer v každej tretej krajine vo svete a myslím si, že ešte treba urobiť veľa a tešíme sa na to, že nájdeme spôsoby, ako ešte viac zlepšíme prácu s obhajobou obhajcov ľudských práv, ako si rozdelíme prácu medzi ambasády členských štátov EÚ a ďalšie organizácie a dúfam, že marginalizované skupiny a vidiecké komunity odľahlo žijúce sa nám podarí lepšie zmapovať. Ďakujem. Ďakujeme, pán O'Brien. Pán Lenerma, dovolte mi e, otázku. Michel Forst povedal, že je veľmi nízka úroveň implementácie a realizácie v praxi odporúčania, odporúčaní vašej organizácie. Je to niečo, čo e, ste si uvedomili? Čo by ste nám mohli viac popísať? To sú odporúčania z OSN, z, ak, predsednička, ak som vám správne rozumela, možno to zle prešlo cez preklad. Sú to odporúčania Európskej únie, nie odporúčania OSN. Tak to bolo. Ja by som to rád poopravil. Sú tu dve rôzne záležitosti. Ide tu o realizáciu v praxi tých odporúčaní od UPR a špeciálnych spravodajcov a členských štátov. To je jedna časť. Ale potom sú tu aj otázky ktoré e, vyvstali pri konzultácii s obajcami ľudských práv ako usmernenia EÚ alebo ako usmernenia štátov Európskej únie sú implementované delegáciami EÚ alebo ďalšími štátmi. Toto je niečo, čo by sme mohli si prediskutovať a ak by ste, ak by ste chceli, aby som im vám povedal tiež o nejakých veciach, ktoré vyvstali zo stretnutí nejaký briefing. A takisto na DEVku dnes popoludní budem hovoriť o tejto veci a zajtra ráno s ďalšími orgánmi. Áno, ja by som veľmi rád sa zúčastnila na tejto diskusii. Vítame takéto iniciatívy. Sme si vedomi, že, sme, že sú tu nedostatky, ale naozaj sme odvedli veľa práce na implementácii týchto usmernení, ale vieme, že treba to ešte lepšie aplikovať v praxi, takže veľmi radi budeme s vami spolupracovať. Čo sa týka usmernení OSN, E, my e, často upozorňujeme na tieto záležitosti, keď diskutujeme s obajcami ľudských práv z e, tretich krajín. Ďakujem, hovorí predsednička. Pán, pán Pancieri požiadal o slovo. Sú ešte nejakí kolegovia? Pán Pancieri, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som vedel názor pána Forsta na isté veci. Záležitosť obajcov ľudských práv má zásadnú dôležitosť. A bola, bolo to súčasťou správy o ľudských právach, ktorú sme pre, prijali minulý týždeň v Európskom parlamente. Ide tu o výročnú správu k ľudským právam a Spomína sa tam, že aktivity, ktoré sa týkajú ľudských práv, vychádzajú do veľkej miery z toho, ako je možné vôbec obhajovať obhajcov ľudských práv v rôznych krajinách. A preto by som chcel spomenúť niekoľko konkrétnych vecí. Ako by sme mohli ďalej pokračovať tejto tematike a pomáhať tým, čo obhajujú ľudské práva a ako by sme mohli zabezpečiť, že aj tieto odporúčania uvedieme do praxe. A je tu ešte ďalšia veľmi dôležitá vec. Máme tú situáciu, ktorá je typická pre niektorú delegáciu mimo Európy a niekoľkokrát sme sa stretli s touto vecou. Máme tu isté body, na ktoré sa sústreďujeme a skutočne je možné sa najlepšie je zoznámiť sa v teréne s týmito záležitostiami. Dokonca sme e, odštartovali aj nový mechanizmus, tak aby parlamentné delegácie mohli tieto veci vždy, keď idú do zahraničia na misie, aby sa mohli stretnúť s čo najširším okruhom ľudí, napríklad s poslancami parlamentu. My naozaj spolupracujeme s tretimi krajinami takýmto rozmanitým spôsobom a myslím si, že je to čoraz dôležitejšie e, zamerať naše úsilia na tie opatrenia, ktoré obhajujú ochrancová ochrankyne, obhajcová obhajkyne ľudských práv žien pretože je viac žien vo verejných priestoroch, vo verejnej doméne a najmä keď ide o boj proti extrémistickej ideológii. Ehm, ja by som rada, rád si vypočul váš názor na túto vec, či treba posilniť obhajcov a obhajky ľudských práv žien. Ďakujem, pán predsednička. Vážený pán Forst. Takže ja som si vypočul s veľkým záujmom váš prejav. A Áno, mám veľké sympatie voči tým, ktorí bránia ľudské práva. Ja som za Čaučeska bol za komunizmu v Rumunsku obahajúcom ľudských práv a jasne si spomínam, ako to bolo hovoriť s takouto diktatúrou museli sme prelomiť tento múr, stenu mlčania. A oni nás chceli umlčať. Nesmeli sme vôbec nič hovoriť. A pre mňa je toto jedna z najdôležitejších otázok. Pán Forst povedal, že sú tam niektorí, ktorí naozaj boli umlčaní a už nikdy nič nepovedia. Takže máme tu ľudí, aktivistov, ktorých chceme brániť, ktorí sú oveľa prenasledovanejší a utláčanejší e, než ostatní zo strany úradov. Ako môžeme týchto aktivistov tak brániť, aby sme ich neuvrhli ešte do väčšieho nebezpečenstva, aby neboli umlčaní, aby neboli uväznení? A najdôležitejšie v tomto ohľade sú návštevy v tomto regióne. Naše návštevy. Keď môžeme na mieste hovoriť s týmito aktivistami, ale práve ste povedali, že napríklad vo Vietname sa aktivistom pre obhajobu ľudských práv nepodarilo ani pricestovať a sprostredkovať kontakty s miestnymi. Musíme e, zaručiť, aby ten dialog neustále prebiehal. A ja si myslím, že v tomto podvýbore by sme mali si stanoviť aj hlavné body, hlavné ťažiska. Ďakujem teraz, pán Křip. Przewodnicząca, Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Chcel by som poďakovať, poďakovať za prezentácie, za osobné nasadenie, za vaše dlhodobé skúsenosti s týmito konkrétnymi záležitosťami a s obhajcami ľudských práv. Pracovali ste v Rade pre ľudské práva, v OSN, pracujete pre Európsku úniu v rámci tejto tematiky. To všetko súvisí so Sacharovovou cenou, ktorú udeľuje Európsky parlament. Súvisí to i s slobodou vyjadrovania sa, slobodou prejavu, demokraciou. Ľudské práva všade majú svoj zástoj v týchto témach súvisiacich a čo sa týka predmetnej ceny, tá demonstruje, že niečo, čo na prvý pohľad vyzerá nie až tak dôležito, nejaká cena, ktorá sa udeluje, môže vlastne mať e, môže spustiť e, akúsi reťazovú reakciu e, si sieť, zosieťovanie tých, ktorí získajú túto cenu. Rozmýšľali ste niekedy o tom, že by ste vytvorili takúto sieť obhajcov ľudských práv, pretože potom by mohli spolu komunikovať a spolupracovať. Takisto ste spomenuli subregionálne stretnutia, ktoré sa organizovali. Mohli by ste nám povedať, v ktorom regióne je situácia najhoršia a ako sa zmenila táto situácia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, pretože vieme, že situácia v rôznych regiónoch sa líši. A v prípade totalitárneho štátu vieme, aká je situácia a ešte jedna otázka. Máme zvláštne vzťahy so susediacimi krajinami a preto sa zameriavame na konkrétnych partnerov. Ako vyhodnocujete situáciu s ľudskými právami a obhajcami ľudských práv po arabskej jari a po nedávnom vývoji v, vo východnom susedstve aj inde vo svete. Ďakujeme, pán Čip. Chce sa ešte niekto ďalší vyjadriť? Chcete slovo? Ja by som si dovolila drobnú otázku. Povedali ste, že plánujete sériu návštev. Mohli by ste nám povedať, kam pôjdete tento rok, do ktorých krajín a či tieto regionálne konzultácie No, majú nejaký špecifický trend, napríklad v azijskej oblasti? Vytvoril sa nejaký trend? A čo biele vrany, ľudia, ktorí nahlasujú nekalé skutočnosti, aký majú status v Európskom parlamente vrátane členských štátov. Toto nie je zatiaľ veľmi široká rozprava. Je tu stále veľký rozdiel medzi obhajcami ľudských práv a týmito bielými vranami, ktoré nahlasujú nekalé veci, ktoré sa dejú. Anglické slovo whistleblowers sa používa na tieto veci. A v rámci Európskej únie bolo by možné vytvoriť dočasné útočištia, útulky pre obhajcov ľudských práv. Máte nejakú globálnu perspektívu? Existujú najlepšie praktiky na globálnej úrovni? Keď eh, by sme sa rozhodli založiť takéto útulky, útočištia pre ľudské práva. Neviem, či bude dosť času odpovedať na všetky tieto otázky, pretože, ako som povedala predtým, chcela by som poprosiť obhajcov ľudských práv, ktorí sú v prvej línii, mimovládne organizácie, aby tiež sa vyjadrili. Ďakujem, ďakujem pekne za to, že občianská spoločnosť sa tiež môže vyjadriť k tejto veci. Vítame pána Forsta, ďakujeme za vašu prácu a tí, čo sú v prvej linii boja obhajcovia ľudských práv v teréne, naozaj sú vám ďační. Ďakujem takisto výboru DROA, podvýboru DROA v Európskom parlamente za to, že pracujú na parlamentných uzneseniach. Ďakujeme aj komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť za všetkých úsilia na tomto poli. Práve sme vydali našu výročnú správu, mám tu kópie naše posúdenie situácie ľudských práv sa nezlepšuje. Pre, pre obhajcov ľudských práv 130 obhajcov ľudských práv zomrelo minulý rok, boli zabití alebo zomreli vo väzbe a vlády, vláda vôbec sa nerozpakuje akékoľvek násilie použiť proti obhajcom ľudských práv. Tieto situácie sa znásobujú. Vláda nielen, že ich uväzňuje a zabije, ale umlčiava ich rôznymi spôsobmi, represáliami, zákonmi, ktoré sú obmedzujúce. Zneužívajú sú sa tu zákony boja proti terorizmu, obmedzuje sa prístup k financovaniu, obmedzuje sa právo na zhromažďovanie, na vyjadrovanie, takisto sa e, sú cieľmi aktivisti LGBTI komunity, takže týmto všet, týmito všetkými spôsobmi sa vláda snaží umlčiavať e, obhajcov ľudských práv. Kopíruje túto legislatívu, v ďalších e, krajinách kopírujú ďalšie vlády, ktoré chcú potlačať ľudské práva. Medzinárodná komunita by sa mala postaviť týmto praktikám na najvyššej možnej úrovni a venovať maximum zdrojov na obhajobu týchto ľudí, ktoré sa iné štáty snažia umlčať, keď poukazujú na, na e, často hrozné skutočnosti. Téma, ktorá sa diskutuje často v EÚ, sú e, deklarácie. To skôr súvisí s SVČ, ale aj parlament. Tieto deklarácie vydáva. Všimli sme si, že nie je ich veľa deklarácií, vyhlásení na najvyššej úrovni, e, Obhajcovia nevždy žiadajú, aby sa takéto vyhlásenie na najvyššej úrovni vydalo, ale v mnohých prípadoch pre nich je to naozaj užitočné, pretože vtedy dosiahnu verejnú podporu z iných štátov a vlastne uznanie a zviditeľnenie svojej práce. Ak e, v jednotlivých prípadoch sa vydali vyhlásenia, e, často sa neoznačujú za obhajcov ľudských práv, je to často v prípade politikov, a pri obhajcov ľudských práv títo sa definujú ako blogery alebo aktivisti a to naozaj nie je celkom výrečné. To nepokrýva celkom význam ich práce, ktorú robia pre spoločnosť. Takže ja by som apelovala na to, aby sme ich naozaj pomenovali ako obhajcov ľudských práv. Čo sa týka väzby a e, pri, e, pri, väznenia, mali by sme častejšie apelovať na ich e, uvoľnenie z väzenia, bezpodmienečné uvoľnenie, prepustenie z väzenia. Pán Ford, chcem sa spýtať na váš názor na to. My takisto e, sa snažíme, aby justičné procesy sa sledovali. Vieme, že keď justičný proces je e, pokrivený, nespravodlivý, tak sa často vyfabrikujú rozsudky a verdikty proti obajcom ľudských práv. Preto je veľmi dôležité sledovať celý justičný proces súdny proces a takisto apelovať potom na ich prepustenie. Takže možno máme nejaké príklady dobrých praktík, od, z ktorých by sme sa mohli poučiť. Čo sa týka Rady pre zahraničných vecí, sme veľmi radi, že raz za rok sa venuje zviditeľňovaniu situácie obajcov ľudských práv a pri pravidelnom e, sledovaní pri PS E a kohom práci, nemáme pocit, že sa tieto zasadania konajú dostatočne často a ak sa aj konajú, tak nevždy sa o nich dozvieme. Väčšinou sa týkajú naliehavých urgentných otázok, ale sú predsa aj dlhodobé príklady, prípady a mohli by ľudia z kohomu sa venovať aj tým ľuďom, ktorí sú väznení dlhý čas. A SNDP a ďalšie strany, ktoré pod podporujú zaradenie individuálnych prípadov do všetkých uznesení parlamentu. Myslím si, že by sme to mohli urobiť. Je to užitočné, keď to urobíte. V prípade Burundi boli e, obhajcovia ľudských práv prepustení z väzenia 5 dní potom, čo Európsky parlament prijal takúto adresnú rezolúciu, menovitú rezolúciu. A čo sa týka pána Forsta. Mám ešte jednu otázku. Máte pocit, že sú tu nejaké nové štáty v OSN, ktoré by boli ochotné podporiť e, obajcov ľudských práv a nie len tí, čo zvyčajne vždy podporujú ľudské práva? A ako by bolo možné vybudovať aliancie s týmito novými štátmi, ktoré sa púšťajú do tejto práce? Napríklad si myslím, že krajiny ako Ivory Coast, pobrežie Slomoviny, začína robiť nejakú prácu na tomto poli a možno by aj tí, čo vždy obhajujú ľudské práva, mohli k tomuto vydať podporujúce vyhlásenia. A takisto ide o dohovor, alebo mohlo by sa zvolať konvent a vytvoriť nejaký, nejaký právny dokument na vyššej úrovni, vyššej právnej sily v oblasti obhajcov ľudských práv a ich ochrany. Takéto niečo by bolo veľmi užitočné. Možno takýto konvent by mohol e, odštartovať 10 rokov rozpráv, rozpráv k tejto veci. Ďakujeme, to bolo naozaj veľa otázok. Pán Forst, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ostatným, ktorí vystúpili. Ďakujem ešte raz Európskej únii za to, že podporuje tomuto podporuje tento mandát a takisto aj ďalších e, špeciálnych alebo osobitných spravodajcov. Chceme, aby sme boli čo možno najviac efektívni, aby sme mohli prinašť tieto návrhy, ktoré sú možno odvážne a ktoré sa častokrát e, zle vnímané zo strany tých štátov, ktoré častokrát sú práve tie, ktoré najviac, alebo v ktorých najviac dochádza e, k šikane týchto obhajcov ľudských práv. Pokiaľ ide o tie smernice, tak e, ďakujeme za to, že vlastne Európsky parlament pred tými 10 rokmi vyše prijal tú legislatívu a ktorá e, vlastne aj na medzinárodnej úrovni nastáva takú dynamiku, že aj iné krajiny zase svoje legislatívy k tomu e, mohli e, prijať. A častokrát aj v regiónoch, ktoré nie sú také vítajúce pre obhajcov. Ale samozrejme platí to aj napríklad pre tie škandinávské štáty a vždy je to užitočné, keď si štát uvedomí, že e, musí takýchto ľudí obhajovať a zase aj samotní obhajcovia, keď si uvedomia, že majú istých e, spojencov, u ktorých môžu e, sa proste ohlásiť a dostať sa im e, podpory. Nás teší, že BFK nás e, podporuje aj finančne, pokiaľ ide do tej regionálnej konzultácie a počas regionálnej konzultácie každým sa s nami snažíme navrhnúť to, aby sme sa tam rozprávali o tom, ako vnímajú títo obhajcovia legislatívy Európskej únie, akým spôsobom sa správajú ambasády, e, či už EÚ e ako také, alebo jednotlivých členských štátov. A možno, že toto by mohlo byť ešte takým vedeckým spôsobom preskúmané, ale máme aj isté predstavy už teraz na základe tých našich e, diskusí o tom. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že tieto smernice sú známe, že obhajcovia o nich vedia, vedia, na koho sa majú obrátiť, ak e, sa ocitnú v problémoch. Bohužiaľ, nie je to tak e, v každej krajine. Dva príklady som už e, spomenul to také normatívne príklady aj, tie, aj pre tie ostatné krajiny. Čiže nie je to tak vždy. To boli dva, také konkrét, dva konkrétne e, príklady. Poprvýkrát, keď som bol na misii, tak to bolo v Burundi, tam som mal 12, e, pardon, 15 dní e, v období pred voľbami. Vtedy sa títo obhajcovia veľmi zastrašujú a bol tam jeden ktorý vlastne hovoril, že prezident Burundi už nemal kandidovať krát, že kvôli tomu vlastne zmenil ústavu, on bol obvinený e, z trestného e, činu, bol, ľudia sa mu vyhražali a tak ďalej. A keď som bol v Burundi, tak e, tento človek musel vlastne odísť z krajiny. Ja som sa obrátil tiež na e, ambasádu EÚ a pýtal som sa, či je nejaký postup, aby tento človek mohol byť v rámci Nairobi E, chránený, mimo krajiny teda, žena bola tehotná a jeho deti boli um, nejakým spôsobom ohrozované. A ja keď som sa obratil na ambasádu EÚ, tak oni ten mechanizmus ešte nepodporovali alebo nepoužívali, čiže celá tá aktivita bola komplikovaná, bolo treba najprv spraviť nejaký dotazník, aby sa zistilo, či vôbec sú splňané kritéria Európskej únie a teda tých problémov bolo dosť veľa a až na záver došlo k tomu, aby táto osoba bola ochránená takisto ako aj jej rodina. Čiže treba možno ešte pedagogicky takto pôsobiť, aby tá smernica e, bola naplnená takým spôsobom, aby keď nejaká situácia tohto typu vznikne, aby sme hneď mohli vedieť, ako treba konať a čo presne tá smernica hovorí. Ďalšia zaujímavá diskusia, o tom sme hovorili v Bogote, v Kolumbii, to je krajina, kde ako dobre viete, sú pre obhajcu ľudských práv veľké rizika a hrozby a tam e, predseda Združenia e, právnikov v krajine mi hovoril v prítomnosti jeho kolegov, že jeden z nás e, zomrie e, každý e, druhý týždeň. Tak nejako to štatisticky vychádza. Takže hovorili sme o tom aj s ambasádou a požiadal som Norsko, aby v spoločnosti alebo v spolupráci s EÚ zorganizovala nejaké, nejaký seminár o tom, ako túto smernicu e, spustiť a aplikovať v praxi aj v Kolumbii. Obhajcovia poznajú tento európsky mechanizmus, ale je tam potom taký politický problém, ktorý e, môže sa týkať aj iných e, krajín. V Kolumbii je mechanizmus ochrany obhajcov ľudských práv. Tam sa e, vynakladajú každý rok veľké peniaze na to, aby boli poskytnutí napríklad bodyguardi alebo alebo obrnené vozidla pre takýchto e, obhajcov a pre ich rodín. Takže sú tam naozaj konkrétne opatrenie na národnej úrovni, ktoré existujú. Ale e, niektorí obhajcovia si netrúfnú toto využívať, lebo Kolumbia časť tejto ochrany vlastne posunula na súkromné firmy e, v oblasti teda bezpečnosti a e, obhajcovia nám hovoria, že to sú častokrát tí ľudia, ktorí v minulosti tieto ľudské práva práve že e, nedodržiavali, že to boli práve tí, ktorí bojovali proti ľudským právam. A zaujímavá vec takisto, pokiaľ ide o Kolumbiu, keď som hovoril s vašim ambasádorom a pýtal som sa ho, prečo tak málo využívame E, financie, ktoré sú určené na e, relokalizáciu takýchto obhajcov, tak povedal, že trikrát sme to použili za posledné e, roky, ale povedali sme si, že pokiaľ takéhoto obhajcu dáme do zahraničia, tak vlastne vysielame signál vláde, že im nedôverujeme v tom, že sú schopní oni takéhoto obhajcu ochrániť na živote. Čiže je tam aj tento aspekt. Na jednej strane tí ľudia, ktorí ich teda majú strážiť, tí sekuritiaci častokrát pochádzajú zo skupiny tých ľudí, ktorí v minulosti e, neodržiavali ľudské práva a plus teda táto druhá vec, e, ak my e, ochraňujeme takýchto ľudí mimo krajiny, tak vlastne vysielame krajine signál, že vy nie ste schopní si ich ochrániť sami a teda slovenská hľadiska politického to nie je ideálne. Pokiaľ ide o ženy obhajky ľudských práv, tak za každým medzi e, alebo počas toho tej regionálnej konzultácie sme špecificky hovorili e, iba so ženami. Za každým som požiadal, aby, žen, aby muži e, z miestnosti odišli, pretože za každým ženy mi hovorili, ja vám chcem niečo povedať, alebo my vám chceme niečo povedať, bez toho, aby tu muži boli prítomní. A naozaj taká dynamika iná vznikla v tej situácii a hovorili mi tie ženy, E, veci, ktoré nehovorili v prítomnosti e, mužských kolegov. To sú veľmi špecifické formy zastrašovania alebo šikanovania, e, ktoré sa týkajú žien. To sú všelijaké sexuálne hrozby, platí to najmä v arabských krajinách, takisto aj v strednej Ázii, ale aj v Latinskej Amerike či v Afrike. Hovorilo sa napríklad o všelijakých hrozbách cez Twitter, cez e, Facebook, všelijakých sexuálnych hrozbách, e, cez e, napríklad im posielajú obrazy také, kde je vlastne nahé telo alebo nejaký pornografický obraz a na to je namontovaná nejakým spôsobom tvár danej ženy, takže to je taký veľmi špecifický sexuálny E, spôsob útočenia, šikanovania na, týchto, na, na tieto ženy a naozaj častokrát sú tam také mačistické e, prístupy, takže e, sú tu isté e, veci, ktoré ešte nás e, čakajú aj samotní vládni predstavitelia, aby mali zmeniť svoj prístup, svoj sexistický prístup k obhajkyňam ľudských práv. Potom, pokiaľ ide o fyzickú ochranu obhajcov, tam hovorilo sa o tých e, e, nejakých ochranných mestách, e, napríklad v Holandsku majú takéto mesta, kde počas troch mesiacov môžete ubytovať obhajcov ľudských práv, ktorí sú ohrození a počas toho obdobia im, ich môžete vzdelávať, môžete im psychologicky pomáhať alebo jazykovo ich lepšie vybaviť, aby potom mohli viac bojovať keď sa vrátia do krajiny naspäť. Aj na rade v Ženeve som veľakrát hovoril s vyslancami, ktorí mali záujem o takéto shelter cities, o takéto ochranné mesta. Napríklad ambasador z Austrálie mi hovoril, že to je pre nás veľmi zaujímavé v prípade regiónu Ázie, ale máme istú obavu. A to síce, aby títo e, obhajcovia eh, nechceli požiadať o azyl v Austrálii. A tieto azylové témy sú pre nás veľmi teda citlivé, mi on povedal a nechcem, aby oni si žiadali, potom žiadali o azyl. A hovorili mi to aj iní ľudia z iných kontinentov, či by bolo užitočné napríklad v Afrike alebo Amerike alebo na Blízkom východe mali takéto e, ochranné e, mesta a oni ako keby nevnímali títo ľudia, že títo ľudia v skutočnosti nechcú azyl. Ich hlavným cieľom je vrátiť sa naspäť práve že do krajiny a bojovať za tie veci, ktoré sú im blízke. Rozprával som sa s kolegom z Holandska, on mi povedal, že odkedy majú tento program, program Shelter Cities, tak iba dvaja takíto obhajcovia požiadali o azyl a v obidvoch prípadoch tie e, dôvody na tú žiadosť naozaj boli veľmi silné, pretože naozaj tam boli veľmi, veľmi násilné hrozby, ale ostatným prípadom sa to nikdy nestalo, čiže treba demystifikovať túto vec, že by obhajcovia chceli azyl Eh, a potom eh, budeme mať panovú diskusiu, kde budú aj obhajcovia a oni presne budú o týchto témach eh, hovoriť. Čiže keby aj Európsky parlament hovoril o týchto, o týchto osvedčených postupoch v rámci aj teda národných parlamentov a možno, že by bolo dobré takýto počet týchto ochranných miest e, aj v jednotlivých krajinách e, zvýšiť, umožniť takýmto ľuďom trochu posilniť ich, e, ich situáciu a potom, aby sa teda mohli vrátiť naspäť do krajiny, v ktorej pôsobia. Misie do konkrétnych krajín, pre mňa to je veľmi dôležitý nástroj, aby som situáciu v krajine mohol lepšie spoznať a mám aj kalendár návštev jednotlivých krajín, ktorý je dosť nabitý a niekedy ma aj pozvu, niektoré krajiny, ale dajú mi tak e, krátky čas, že vlastne sa nič sa ten čas nedá spraviť. Napríklad konkrétny príklad, e, Turecko, tam ma pozvali, ale povedali mi, môže tam byť iba 5, 5 dní, čo dostanú všetci e, takíto špeciálni e, spravodajcovia, ale ja, keď idem do Turecka, tak nechcem zostať e, iba v jednom meste, práve naopak chcem vycestovať do regiónov, na to potrebujem minimálne 12 až 15 dní, aby som niečo tam mohol reálne spraviť a možno, že by ste mi aj vy mohli pomôcť takúto dlhšiu návštevu si v Turecku vybaviť. A takisto v prípade Kyrgyzska je tu žiadosť o návštevu, ktorá asi nebude teda akceptovaná. Takisto e, Rusko, e, Bielorusko, Mexiko, tí akceptovali návštevu na budúci rok. Takisto mám program návštev v prípade Filipín. Dúfam, že vláda filipínska mi to schváli. Takisto som požiadal o návštevy v afrických krajinách Kenia, Zimbabwe, ďalšie africké krajiny. A chcem, aby ste aj vy v rámci bilaterálnych eh, vzťahov s týmito krajinami mohli možno zalobovať za to, aby som mohol do tej krajiny alebo týchto krajín e, vycestovať. A pokiaľ nemám autorizáciu do tej krajiny vycestovať, tak navrhujem taký iný postup. Nechám, aby ma ambasáda pozvala do danej krajiny, napríklad vaše ambasády ma môžu pozvať, aby som sa zúčastnil na nejakom paneli, napríklad v tej krajine. A viaceré ambasády ma e, presne takto e, pozvali do krajín, e, v ktorých by som nemal inak autorizáciu vycestovať, ale na základe e, pozvania danej ambasády, tak ja môžem tam vycestovať, za každým o tom informujem permanentnú misiu, že neviem, poviem, že do tej krajiny idem, poviem, že tam nejdem na nejaké verejné vystúpenia, ani žiadne tweety nebudem uverejňovať v tejto súvislosti, pretože sa tam chcem ísť stretnúť s kolegami obhajcami a keď som tam, tak potom e, požiadam o stretnutie aj e, s vládnym zastupcom, možno, že nie s ministrom, ale s nejakým riaditeľom e, ministerstva vnútra alebo ministerstva pre sociálne veci, aby som s nimi nejaký dialog naviazal, aby som im povedal, že represia nie je správny postup a že sú aj iné mechanizmy, ako sa dá pristupovať k obhajcom ľudských práv. Čiže takéto krátke návštevy aj v týchto krajinách sú užitočné. A viacerí obhajovcovia ma už tiež osobne navštívili. Nemám taký rozpočet na OSN, aby som všetky tie návštevy e, mohol vykonávať, ktoré sa nejakým spôsobom spomenú. Norsko samozrejme nás výrazne podporuje. Ona od začiatku tú rezolúciu Norsko teda tú rezolúciu vždy e, podporovalo a robí to aj naďalej. Častokrát mi obhecovia povedia, potrebujeme vás v teréne, potrebujeme vás, aby nejaký človek proste vyjadril naše obavy, aby bol e, spolu s nami, aby bol po našom boku, ale samozrejme nie všetci môžu cestovať, nie všetci môžu cestovať do Európy alebo na Radu pre ľudské práva alebo na valné zhromaždenie a je dôležité, aby teda takýto eh, osobitný spravodajca eh, mohol v mene týchto ľudí vystupovať aj na iných fórach a preto sú tie návštevy dôležité. Pokiaľ ide o tých whistleblowerov, to si tu tiež začali už spomínať ako tému v Európskom parlamente a Európska únia dostala e, v tejto veci viacero um, takých uh, signálov a častokrát sú to uh, veci alebo ľudia, ktorí by mali byť lepšie uh, chránení. Napríklad David Kay, ktorý je spravodajca pre slobodu prejavu, uh, s ním sme rozprávali o tom, že by sme mohli spraviť takú správu o tom, ako uh, sa uh, vlastne zastrašujú takéto, takéto whistleblowery, ale nie sú to iba štáty, ktoré ich zastrašujú, sú to častokrát aj firmy, súkromné spoločnosti, nadnárodné spoločnosti, e, ktoré potom posunú informácie o týchto whistleblowerov tým štátnym orgánom a v ďalšej správe, ktorú pripravím s kolegom špeciálnym spravodajcom pre slobodu prejavu, práve s ním budeme hovoriť o tejto téme whistleblowerov, e, ako to teda súvisí s občianskou spoločnosťou, ale aj so štátmi, ale, ale takisto aj s nadnárodnými spoločnosťami, ktoré, teda, ako som povedal, častokrát takto e, konajú a tiež prispievajú k zastrašovaniu e, takýchto aktivistov. Častokrát teda sú zaangažované do toho zastrašovania a to je vec, ktorú treba takisto riešiť. Neviem, či ešte niečo som mal spomenúť, teraz sa to snažím eh, si na to spomenúť. Potom tu bola otázka Frontline, pokiaľ ide o ten dohovor. K tomu zatiaľ nemám konkrétnu odpoveď. Rozvíjali sme viaceré normy v rámci takej medzinárodnej eh, scény snažíme sa to rozvíjať aj naďalej a pokiaľ ide o mieru e, uplatňovania tých odporúčaní, tak častokrát e, sme nespokojní s tým, že e, tie signatárske štáty málo spolupracujú teda s tým krajinami, ktoré by mali tieto veci v praxi aplikovať. Častokrát tie štáty, ktoré e, nepodporujú dobre týchto obhajcov ľudských práv, by mali byť e, dané do nejakej situácie, kde sa im vysvetlí, prečo by mali svoj prístup e, zmeniť a možno pochopia, že dá sa aj lepším spôsobom pristupovať týmto obhajcom ľudských práv. Pokiaľ ide o tie ceny v oblasti ľudských práv, to je veľmi dobrý nástroj, napríklad v Holandsku majú cenu, vo Francúzsku majú cenu, je to cena samozrejme Európskeho parlamentu a to je dobrý spôsob, ako pritiahnuť pozornosť na situáciu konkrétneho človeka a ochraniť ho de facto, ale e, častokrát e, to e, samozrejme vyzerá tak, že ľudia, ktorí sú anonimní obhajcovia, to sú tí, ktorí sú najviac ohrození a tí väčšinou ceny nedostávajú. Oni najviac by práve, že takúto, takto zviditeľnenie potrebovali aby e, sme konečne počuli ich e, hlas, pretože častokrát oni v tej svojej krajine sa nevedia dostať e, k tej miere zviditeľnenia, ktorú by potrebovali. Myslím, že som teda zareagoval na asi plus minus všetky otázky. Ak nie, tak sa ospravedlňujem, ak som tam niečo preskočil. Thank you. Ďakujeme vám za vaše komplexné odpovede a myslím si, že tieto eh, vaše odpovede platili eh, niektorým konkrétnym krajinám a samozrejme na internete potom môžete sa vyjadriť ešte detailnejšie. Ešte dva konkrétne body, pokiaľ môžem. Máme to najprv výročnú správu pre radu, kde som hovoril o svojej vízii mojho mandátu a prioritách v rámci môjho mandátu. Cesta, ktorou sa chcem uberať a potom po troch rokoch ohodnotím, zase vyhodnotím moje priority za tieto tri roky. Dúfam, že potom budem opäť menovaný do tohto úradu. Čo týka správy o e, komunikácii s obeťami, mám tu teda správy zo strany Eh, občanskej spoločnosti. Môžete si tam kliknúť aj na list, ktorý som poslal vládam. A taktiež eh, si tam môžete dohľadať aj odpoveď a uvidíte tam aj eh, teda, konkrétne informácie. Áno, ďakujem. Takže myslím, že týmto končí naše dopoludnejšie zasadanie. Ďakujeme pánu Forstovi, že e, medzi nás prišiel. E, vy sa stretnete aj s výborom DV. Vidím, že to berete horizontálne. A my sa stretneme o tretej. Máme rozšírené predsedníctvo s otvorenými dverami. A potom príde na hodinu výmen názorov zastup som alebo UNHCR v Libanone v súvislosti s situáciou utečencov v tejto krajine.